Okay, good morning. The um, first item on the agenda, uh, um, agenda is Edward Sazak's report on the unfair trading practices in the food supply chain. We've got votes. Um, budeme hlasovať o 3 čtvrte na 10. A pokiaľ viem, by sa malo hlasovanie skrátiť po uplynulej noci, kedy sa podarilo skrátiť hlasovací zoznam. Ale predsa len bude asi veľa rečníkov, preto budem e, prísne sledovať rečnícky čas. Ale teraz pravodajca. Ďakujem bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ďakujem pekne, vážená predsedajúca, dámy a páni. <clears throat> Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať sekretariátu za e, podporu a prácu na tejto voži, veľmi zložitej správe a chcem sa poďakovať tým priamo zapojeným do vypracovávania tejto, tohto návrhu správy. Bez ich príspevku by naša práca bola ešte oveľa ťažšia. Ako viete, ja som tento spis zobral od pána Jačkevisa, ktorý je teraz ministrom financií v Polsku. A uvedomujem si eh, význam jeho príspevku a jeho spolupracovníkov, takže sa mu chcem poďakovať. Zároveň by som sa chcel poďakovať aj tieňovým spravodajcom za spoluprácu, podporu a aj pani Guinness eh, z výboru pre polnohospodárstvo. <clears throat> Taktiež eh, výrazne prispela k tejto správe. Táto otázka je veľmi dôležitá pre distribútorov a dodávateľov a konečné znenie <clears throat> a konečný odkaz eh, ovplyvní budúce vzťahy medzi týmito e, stranami. Pri vypracovávaní tejto správy a diskusiách o, jej obsahu s dodávateľmi a distribútormi e, treba pamätať na nekalé obchodné postupy, tie pretrvávajú, potvrdili to všetky e, zložky dodávateľského reťazka, reťazca aj <clears throat> úrady Ehm, spomeniem príklad Teska v Spojenom kráľovstve alebo viaceré ehm, reťazce supermarketov v Polsku. Chcem vypichnúť, že táto oblasť je strategicky významná pre EÚ jej občanov a spotrebiteľov, pretože hovoríme o 47 ehm, miliónov, ktorí v tejto oblasti pracujú aj, aj, aj peniaze, ktoré sú v hre, dosahujú obrovské eh, <clears throat> výšky. Hovorili sme aj v Bruseli so zainteresovanými. Schôdzu zorganizovala pani Sehnalová, pani McGuinness a diskusný panel, ktorý som zorganizoval ja. Eh, počuli sme veľa eh, podnetov o, o fungovaní, o povinných e, dobrovoľných e, systémoch <clears throat> a opäť to zdôraznilo význam tejto správy. A to, že komisia aj parlament viackrát e, e poukázali na nekalé obchodné postupy aj v januári tohto roka, je jasné, že sa treba obzvlášť venovať pozmenujúcim, doplňujúcim návrhom, o to viac, že ich je e, veľa a zaručiť úplnú transparentnosť <clears throat> a teda rovnaké pravidlá pre všetkých. E, očakávali sme správu komisie na túto tému aj na tému potravinového reťazka, reťazca pardon, a e, už teraz sa dá vyvodiť e, zo pár záverov a síce, že si to vyžiada ešte nemalé úsilie. Podporujem pána Šoltesa, e, Zálu a ostatných, ktorí sa vyjadrili v Štrásburgu k obsahu <clears throat> správy komisie. Ja sám mám e, veľa pripomienok k tejto správe, obzvlášť k jej záverom a chcel by som podporiť e, iniciatívu o e, dodavateľskom reťazci. Jedným z cieľov je rozvinúť e, osvedčené postupy, ktoré by platili a taktiež dobrovoľný rámec, e, v rámci ktorého by sa tieto osvedčené postupy uplatňovali. Je to všetko veľmi cenné. Musíme totiž to podporovať <clears throat> osvedčené postupy v oblasti potravinového dodavateľského reťazca. Avšak e, riešenia, e, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských krajinách, dosvedčujú, že dobrovoľné systémy žiaľ nestačia. <clears throat> Skoro všetky skoro všetky e, krajiny zaviedli e, pardon, e, povinné systémy, ktoré tie dobrovoľné doplňajú. Dá sa teda povedať, že to, čo sa už v niektorých krajinách robí, svedčí o tom, že tie dobrovoľné systémy môžu byť iba akýmsi doplnkom tých povinných. <clears throat> Pokračovať teda v dobrovoľnom prístupe by bolo možné s využitím e, fóra na vysokej úrovni, ktorý má za cieľ e, zlepšiť e, fungovanie potravinového dodavateľského reťazca. Väčšina členských krajín už teraz zaviedla tie povinné E, opatrenia, ale sú tu veľké rozdiely, takže musíme to sledovať, e, vyhodnocovať. Treba podporovať členské krajiny vo výmene e, skúseností s tými záväznými systémami. Ale ešte niečo k obsahu a akési predbežné hodnotenie z mojej strany. Ako som už povedal, <clears throat> práca na tejto správe bola pozastavená až do prezentácie správy komisie a vyhodnotenie tej správy taktiež nebolo úplne jednotné. Teraz vidíme, že e, ten počet pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov e, sa e, výrazne zvýšil, je ich skoro 400. A toto číslo svedčí o význame tejto správy pre zainteresovaných, ako aj pre samotných e, poslancov. Áno, už končím, pani predsedajúca. <clears throat> Žiaľ, e, tie e, pozmenujúce, doplňujúce návrhy sa rozchádzajú, čo sa týka otázky európskych právnych predpisov zameraných na boj proti nekalým obchodným postupom, to je asi e, najkontroverznejší bod a e, podľa toho, ako to dopadne v tomto prípade, to e, potom, až potom môžeme hovoriť o konečnej podobe správy. Takže apelujem na všetkých, aby sa pokúsili prispieť k vyriešeniu tejto otázky. Na zasadnutí tieňových spravodajcov v Štrásburgu sme e, sa stretli a zhodli na tom, že <clears throat> nepotrebujeme nestačí zanalizovať e, kompromisy, ale treba sa pozrieť aj na tie nové e, pozmenujúce, doplňujúce návrhy. A chcem sa poďakovať všetkým e, kolegom a kolegyniam, ktorí zaujali veľmi jasné stanovisko ku kompromisom, vďaka čomu môžem čo najúčinnejšie dokončiť prácu na tejto správe. Aj teda ak by sa to na, naďalej tak výrazne rozchádzalo, tak by sa nám to e, ťažko e, završilo. Treba sa zamerať na obsah, nie na formu. Asi budeme musieť e, predsa len hlasovať o skoro všetkých pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch. E, na konci apríla by sa to malo hlasovať vo výbore IMKO a dúfam teda, že na našom výbore a dúfam, že sa to podarí dovtedy. E, spolieham sa na všetkých tieňových spravodajcov. E, žiaľ zopakujem, že podľa mňa tie e, súčasné dobrovoľné systémy nezaručujú najúčinnejšie fungovanie potravinového dodavateľského reťazca. Nie je to dostatočne vyvážené. Potrebujeme tak dobrovoľný systém, ako aj to, čo E, navrhuje komisia, plus e, ešte európske e, predpisy, ktoré by vychádzali zo skúsenosti členských krajín. Ja teda súhlasím s tými, ktorí chcú zvýšiť účasť komisie. Ďakujem za pozornosť. Chcel som to vyjadriť. Ďakujem. Anna Marie. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi my sa stotožňujeme ako ľudovci s a touto analýzou e, ja som v roku 2001 vypracovala správu a už vtedy sme žiadali, aby komisia zmapovala a zadefinovala e, princípy a spôsob, ako by fungovali vzťahy v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Ale teraz sme opäť pri konfrontácii a polarizácii <coughs> za uplynulé roky sme sa trošku priblížili ku konštruktívnemu dialogu. Žiaľ, teraz sa od neho zase odkláňame. Chcem sa poďakovať komisii za štúdie a správu, e, za analýzu národných mechanizmov a taktiež pokrok iniciatívy o potravinovom dodavateľskom reťazci toto nie je otázka samoregulácie, toto musí byť štruktúrovaná samoregulácia s e, správami, e, lehotami, kontrolami Máme obrovské množstvo spoločností, veľká väčšina je, sú malé a stredné podniky, národné platformy taktiež, ktoré zahrňajú všetkých aktérov vrátane polnohospodárov. To treba mať na pamäti, ja súhlasím s komisiou, e, treba posilniť iniciatívu o potravinovom dodavateľskom reťazci a vítam aj to, čo povedal mm, spravodajca, a síce, že túto iniciatívu osobne podporuje. E, <clears throat> Taktiež to musí byť naďalej nezávislé, musí byť možnosť e, e, tomuto systému dôverovať a taktiež možnosť e, nezávislých vyšetrovaní a uvalovania sankcií. Áno, potrebujeme ten e, zmiešaný systém, ale už ho máme, pretože máme iniciatívu na európskej úrovni a potom na národných úrovniach e, tie systémy uplatňovania a tie zohľadňujú e, rozdiely medzi členskými krajinami. Niektoré to riešia na správnej úrovni, iné na legislatívnej úrovni a to je ten e, zmiešaný systém. E, treba sa spýtať, či potrebujeme legislatívu na európskej úrovni. My netvrdíme, že legislatívu nepotrebujeme, len sa pýtame, aká je pridaná hodnota. E, <clears throat> otázka nie je čiste za dodávateľov, za polnospodárov, za veľké supermarkety. Nie, my chceme byť e, pragmatickí a nie ideologicky. Konečne po rokoch potrebujeme výsledky, transparentnosť, kúpy schopnosť pre spotrebiteľov, a, konkurencia a taktiež e, spravodlivé vzťahy v rámci dodavateľsko e, e, reťazca. Ja by som chcela ešte o, o minútu viac, pani predsedajúca. My sme teraz o 5 rokov späť. Potrebujeme e, si v tom urobiť jasno. E, my vychádzame z práce komisie. E, je tu štúdia nezávislých expertov a v závere sa hovorí, že vzhľadom na e, pozitívny vývoj a rôzne postupy komisia nevidí pridanú hodnotu e, Eh, harmonizovaného prístupu na európskej úrovni v tomto štádiu. Ja, ja sa pýtam komisie, kde je táto štúdia, kde sú vaše podklady, dôkazy, eh, na základe čoho to komisia takto eh, rozhodla. Vychádzame z ideológie, alebo E, ide naozaj o e, e, globálne štúdie. Žijeme v časoch tvorby lepších politik, našťastie, a to treba mať na pamäti. Musíme dokazovať, že to, čo robíme na európskej úrovni, má pridanú hodnotu pre občanov EÚ, takže chceme dôkazy. Ja sa teším na E, ďalšej spolupráci so všetkými, ale potrebujeme nové e, kompromisné, pozmenujúce, doplňujúce návrhy, pretože mnohé súčasné nie sú v poriadku, takže čakáme naozaj na nové znenie. Ja sa veľmi teším na hľadanie kompromisov a odkloňme sa od polarizácie smerom ku konštruktívnemu dialogu. Ja som už v úvode povedala, že mnohí budú chcieť vystúpiť a preto to budem musieť obmedziť na minútu a pol. Nebude to ľahké. Prosím, dajte eh, teraz vedieť, ak sa chcete eh, vyjadriť eh, v tomto diskusnom kole. Shanalova next. Um, Anybody else? Kaya Kalasi is going to be speaking for the LD? Okay. So I'm going to make sure that each of the... Dobre. Chcem, aby každý tieňový spravodajca mal rovnaký rečnícky čas. To je najdôležitejšie. Vy za zelených. A potom uvidíme, koľko ostane pre ostatných. Ja nejako nechcem skracovať túto diskusiu, ja len hovorím, že budeme musieť hlasovať. Ďakujem, pani predsedajúca. Možno budem hovoriť trošku dlhšie, ale snad nie pridlho. Chcem sa poďakovať eh, pánovi Česákovi za to, že sa aktívne ujal tejto nelahkej práce. <clears throat> Začal na tom pracovať v priebehu vyjednávania, to určite nebolo jednoduché. Súhlasím s tým, že by sme mm, pri našej práci mali vychádzať z dôkazov a faktov. Po dlhom a nejasnom čakaní na, novej, na novú správu komisie a štúdiu máme na stole teda to, čo už potrebujeme pre našu prácu k štúdii jednoznačne konštatuje, že nekalé obchodné postupy sa vyskytujú vo všetkých členských krajinách, vo všetkých článkoch potravinového reťazca. Ešte stále je tu e, veľká neistota, aj keď väčšina členských krajín na národnej úrovni prijala alebo chce prijať istú formu regulácie. Ako povedal e, spravodajca, sú tu e, dosť veľké rozdiely, preto mám pochybnosti E, pri vágnom tvrdení komisie, že by sa nezdalo, že by rôzne prístupy v členských krajinách mali negatívny dopad na jednotný trh, <clears throat> hlavne ak predchádzajúca štúdia, ktorá e, prevádzala oznámenie komisie v roku 2014, e, sa chcela zamerať na rozdrobenosť systémov v EÚ s cieľom zabrániť, negatívnemu vplyvu na jednotný trh v EÚ. Ja by som chcela počuť od komisie, aké sú dôkazy o tom, že fragmentácia a rôzne legislatívne prístupy v členských krajinách neprispievajú k právnej neistote a malým a stredným e, podnikom nespôsobujú dodatočné náklady ani e, nekomplikujú e, cezhraničnú spoluprácu a obchodovanie. A teraz niečo k sebe, sebaregulácii, k iniciatívy o dodavateľskom reťazca nebolo žiadne hodnotenie dopadu uskutočnené a aj v štúdii sa hovorí, že niektoré možnosti mm, iniciatívy sa ešte v praxi e, nevyužili, preto si ja myslím, že je to skôr teoretické. Treba hovoriť aj o nedostatkoch e, iniciatívy, e, nedostatočná účasť odborníkov, nedostatočné zastúpenie malých a stredných podnikov, nedostatočná transparentnosť, chybajúce donúcovacie opatrenia a sankcie. E, je to e, e, určite sú tu určite aj pozitívne stránky tejto iniciatívy, ale ak sa pozrieme na hodnotenie štúdie, podľa ktorej má iniciatíva veľmi obmedzené iniciatívy pri odstraňovaní nekalých obchodných praktík, sa domnievam, že Treba e, mať skôr užitočnú platformu pre vzdelávanie a výmenu osvedčených e, postupov a potom dobrovoľné národné iniciatívy Štúdia hodnotila žiaľ iba 4 z nich a iba jedna sa všeobecne považuje za účinnú a primeranú. Pri ostatných boli skonštatované závažné nedostatky a e, zatiaľ sa žiadne spory účinne ani nevyriešili. To podľa mňa nestačí na závery komisie a síce, že dobrovoľné iniciatívy v niektorých členských krajinách fungujú lepšie ako v iných. A je tu aj štúdie komisie z roku 2014 a tam sa uvádza hneď niekoľko krajín, kde e, dobrovoľné platformy boli kvôli ich nefunkčnosti nahradené legislatívu. A to, čo mi e, u komisie chýba, je to, že e, jeden z prvých signatárov iniciatívy sa previnil tým, že škodil dodávateľom a tretina rešpondentov v boji proti e, nekalým e, obchodným praktikám e, uprednostňuje dobrovoľné iniciatívy, druhá tretina predpisy na úrovni EÚ. Neviem nič ani o cezhraničnom rozmere týchto nekalých obchodných praktik, alebo to, ako sa prejavuje fenomén forum shopping ani sa tu neuvádzajú rámcové počty sporov, ktoré by boli riešené dobrovoľnými iniciatívami. Ja sa so záverami, závermi komisie žiaľ nemôžem stotožniť. A v súčasnosti a teda ten záver, že by sa e, nemalo harmonizovať na úrovni EÚ, taktiež nie je nič, čím by som sa mohla stotožniť. A takto sa to prejavilo aj pri rokovaní o pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch zo strany SAD. Ďakujem. So Ďakujem pekne. Mali by sme, mali by sme to prijať. Kaj Kalas. Ďakujem. Predčítam E, poznámky pána Rosfora. Naša skupina víta správu komisie o nekalých obchodných prajedníkach v potravinových reťazoch, ako aj e, sprievodnú štúdiu monitoringu realizácii princípov osvedčených postupov a vertikálnych vzťahov v reťazcoch. Podľa nášho názoru e, pôvodné kompromisné návrhy e, pána e, spravodajcu nezodpovedajú novej situácii, teda oznámeniu komisie ani nové pozmenujúce návrhy. To znamená ten druhý balíček pozmenujúcich návrhov. Uvítali by sme nové kompromisné návrhy. Je očividné, že sa nám nepodarí dosiahnuť zhodu vo všetkých otázkach ale v niektorých častiach tohto znenie, kde existuje nezhod ohľadom konkrétnych e, nástrojov boju proti nekalým praktikám, sme otvorení diskusiem, pokiaľ ide e, o škody spôsobené takýmito nekalými praktikami, o tom, ako je možné posilniť dôveru a účinnosť e, v takéto reťazce na základe odporúčania komisii a stanovených lehôd Dúfame, že sa bude pokračovať v snahe o priateľnejší kompromis, aby sa tešili väčšej zhode v tak dôležitej otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, Julia Rejder. Ďakujem, pani predsednička vystupujem v mene eh, pána Šolcesa, v mene zelených. V žiadnom prípade nejde o nový problém. Nekalé eh, obchodné praktiky fragmentujú vnútorný trh, eh, ohrozujú malosredné podniky, mikropodniky, znižujú voľbu spotrebiteľov, Mm, už sme o tom hovorili v piatich uzneseniach parlamentu, zároveň komisie predložila tri oznámenia zelenú knihu a teraz e, to posledné e, oznámenie. V našom výbore sme odložili e, rokovanie, čakali sme novú štúdiu komisie o fungovaní iniciatívy v oblasti dodavateľských reťazcov, ale sme sklamaní samotnou štúdiou a správou komisie. Najmä vzhľadom na tú skutočnosť, že komisia opätovne sa rozhodla, že nebude e, navrhovať legislatívu na úrovni Európskej únie, na teraz nie. I keď o tejto otázke sa e, zoširoko hovorilo v minulosti a ďalšie e, odročenie je nepriateľné vzhľadom na to, že problém je dobre zdokumentovaný, a vzhľadom najmä na súčasnú krízu v polnohospodárstve. A keby e, komisia to preštudovala a e, zmonitorovala náklady v súvislosti s nekonaním, v tejto oblasti možno, že by predložila novú legislatívu. E, domnievam sa, že existuje pridaná európska hodnota celej Európskej úpravy, pretože žiaľ, to je hľadisko, ktoré sa nezohľadňuje v správe komisie, Existuje o e, značný cezhraničný prvok takýchto nekalých obchodných praktik viaceré e, e, väčšie e, reťazce centralizuje nákupy, koncentrujú svoju nákupnú moc a stávajú menších dodavateľov do nevýhodnej pozície. A preto vyzývame komisiu, aby preskúmala cez hraničné aspekty nechalých praktik a práve preto potrebujeme celú európsku legislatívu. Blahoželáme pani Magini, spravodajkyni výboru pre poľnohospodárstvo jednoznačne podporujeme stanovisko výboru Agri, i keď e, poznamenávame, že potrebujeme e, európsku legislatívu e, úpravu nechalých praktik a to by mala doplniť iniciatívu. Potrebujeme celoeurópsku legislatívu v oblasti potravinových dodávok Komisia hovorí, že niektoré členské štáty uvažujú o krokoch v tomto smere, ale tento nejednotný prístup bude fragmentovať eh, trh Európskej únie, nezabezpečí koordináciu, najmä v oblasti cezhraničných eh, prístupov. Iniciatíva dodavateľských eh, reťazov je dobrým východiskom, ale v žiadnom prípade nie zničí nekalé praktiky táto iniciatíva nie e, e, získava poľnohospodárov, nemá aktivity, ktoré by boli e, odstrašujúce potrebujeme mať nezávislý orgán, ktorý bude e, e, monitorovať implementáciu. Je najvyšší čas, aby sme konali, aby sme prijeli celú európsku legislatívu, vrátanie otvoreného zoznamu e, tých postupov, ktoré sa považujú za nekalé praktiky. Potrebujeme koordináciu na úrovni Európskej únie, výmenu osvedčených postupov a monitoring uplatnenia. Taktiež trváme na tom, aby ustanovenia v oblasti boja s nekalými praktikami sa stiahovali vzťahovali aj na tretie krajiny. E, e, tešíme sa na nové kompromisné návrhy pána spravodajca, aby sme sa priblížili v zhode a ďakujeme všetkým kolegám, ktorí sa zúčastňujú týchto prác. No... Ďakujem pekne. Skupina GUE. E, Denis Diong mal sa vyjadriť, alebo niekto iný? V takom prípade Marko Sulo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia už predložila správu, ktorá hodnotí účinnosť dodavateľského reťazca. Je to užitočná správa nepochybne, ale nestačí sama o sebe. E, stále máme veľa pochybností, pretože nejde o skutočnú analýzu, či už e, e, ide o kvantitatívnu alebo kvalitatívnu analýzu nedostatkov. V kvantitatívnej, po kvantitatívnej stránke nevieme, či sa zohľadnili všetky zaznamenané prípady zneužívania, či sa zohľadnili aj minimálne rozdiely, ale je tu aj kvalitatívna stránka. Napríklad e, e, e analýza toho, či najslabšie subjekty boli ovplyvnené takýmito praktikami, či e, sa stále boja. E, ináč povedané, chýba im ochrana. E, to sú všetko dôležité veci a domnívam sa, že ak chceme riešiť túto iniciatívu, e, e, musí byť zodpovedaná. Stále zdôrazňujeme, že samotná dobrá vôľa sama o sebe nestačí. E, práve spotrebitelia sú najslabším e, článkom e, reťasa, takisto treba podporiť aj malých výrobcov. Sme si vedomi toho, že existujú rôzne postupy v členských štátoch a preto netreba e, e, príliš zasahovať do týchto postupov e, z úrovne európskej legislatívy. Napriek tomu potrebujeme rámcové ustanovenia, ktoré určujú základné pravidlá, minimálnu zaručenú úroveň ochrany, aby boli jednoznačné a aby poskytli aspoň akú takú istotu. Andrea Schwab. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chceli by som Ehm, predovšetkým poďakovať pánovi spravodajcovi. Ehm, I bolo by naozaj dobre, aby sme v tejto diskusii, ktorú vedeme už viac roky, aby sme začali e, z podstaty. A veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa viedrili e, aj poprvýkrát na tejto schôdzi. Myslím si, že e, e, jadrom problému je to, e, v európskych členských štátoch máme rôzne definície a preto nemôžeme priamo uplatniť takúto úpravu na Európsku úniu a vnútorný trh. Okrem toho existujú cezhraničné faktory, ktoré e, by sa dali e, riešiť celé európskou úpravou. A e, v tomto smere už sa vyjadrovali určité pochybnosti, ale vážne kolegovia, myslím si, že musíme sa zoberať obchodom v Európskej únii a pán Česák a ďalší kolegovia sú rešpektovaní. Musíme si dávať pozor na to, aby E, um, členské štáty e, vytvorili priaznivé podmienky pre obchodovanie, aby to nezaťažovali rôznymi daňovými inými otázkami. Musíme pomôcť členským štátom, ktoré to robia, a nemali by sme trestať členské štáty. E, a prajem si, aby e, pán kolega Česák e, e, si všimol komplexnú situáciu v oblasti dodavateľských reťazcov, aby sme nie len trestali alebo potvorovali určité podniky. Bol by som veľmi rád, keby sa k tejto otázke sme sa mohli vrátiť. Ďakujem pekne. Kefin Steiner. Ďakujem, pani predsednička Ďakujem pánovi spravodajcovi, ďakujem kolegom za doterajšie diskusie. Je jasná, že chýbajú e, aktivity v oblasti nekalých praktik a to podkopová aj zamestnanosť a je tu nepochybne aj cezhraničný prvok e, v týchto otázkach. Aj pán spravodajca e, spomenul pridnú hodnotu. E, otázka e, výkonu pravidel je tiež veľmi dôležitá. E, musíme si zobrať ponúčenie aj zo skúsenosti Spojeného kráľovstva. Musíme vyvažiť konfidenciálne stiažnosti a prísne tresty, aby sme odradzali o takých nekalých praktik. Je to veľmi dôležité a preto, keď dnes diskutujeme o tom, ako e, iniciatív v oblasti dodavateľských reťazcov e, e, sa ukazuje byť nedostačujúci z hľadiska presvedčenia Eh, alebo odradzania od takýchto nekalých eh, praktík v oblasti dodavateľských reťazcov, eh, keď hovoríme o mm, malých podnikoch, ktoré sú tým ovplyvnené. Najnovšie správy hovoria o tom, že potrebujeme konať aj v oblasti legislatívy. Nemyslím si, že to je nezlučiteľné s agendou lepšej regulácie. Nejde o to, aby sme nepríjmali novú úpravu, ale musí byť účinnejšia aj na celej Európskej únii. Preto keď spomíname, že sme o tom diskutovali o tom pred 5 rokmi a stále po uplynutí 5 rokov chýbajú nám konkrétne aktivity, e, treba sa rozhodnúť, ako dosiahnuť nejaký pokrok s tým, aby to začalo e, fungovať, s tým, aby sme e, zahrnuli aj polnohospodárov napríklad e, e, hovoríme, že iniciatíva vynecháva e, polnospodárov, e, že chybajú tu možnosti pre anonimné stiažnosti a ďalšie sankcie. E, Myslím si, že všetci sa snažíme o to isté, ale je tu uh, určitý rozdiel v konkrétnych postupom. Teším sa na diskusie a dúfam, že kompromisné pozmeňujúce návrhy sa podarí uh, vypracovať a rozptýlia naše uh, znepokojenie. Ďakujem. Máme ešte nejakých ďalších záujemcov o vystúpenie? Takže len zo strany komisie. Pokiaľ ide o moje hľadisko, na základe toho, čo som e, videla a počula v Spojenom kráľovstve, e, myslím si, že e, ten systém funguje celkom dobre a to, čo hovorí hovoria poľnohospodári, najmä možnosť prekladania na iných stiažností je veľmi dôležitá. Ale treba zistiť aj cez hraničnú spoluprácu, pokiaľ ide o mechanizmy zabezpečenia a plnenia e, e, pravidel. Takže využitie e, osvedčených postupov je užitočné zabezpečenie koordinácie napríklad ako aj v oblasti telekomunikácie, aby napríklad aj e, vnútroštátne národné e, regulačné orgány, aby sa e, mohli spolupracovať pri riešení najmä cezhraničných problémov. To by mohlo byť možným kompromisom. Súhlasíme s Anou Mariou. Treba mm, dodržovať požiadavky procesu lepšej regulácie. A ak vznikne naozaj volanie po nevyhnutných medzinárodných celoeurópskych mechanizmoch. Keď poviem, že to je jediné možné riešenie, potom, potom treba siahnuť napríklad v Portugalsku, Španielsku, vo Francúzsku, aj v Spojenom kráľovstve máme jasné e, e, príklady e, osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni. A podľa mojej skúsenosti vo viacerých prípadoch ide o vnútroštátne stiažnosti. A potom, tam, kde je to potrebné, môžeme ešte vytvoriť vrstvu cez hraničných riešení Dobre, ale mm, poskytneme možnosť komisie, aby sa vedela, prečo e, predložila práve takýto návrh, alebo naopak odporúča, aby sme nič nenavrhovali v tejto oblasti. Maria Ribanda, nech sa páči. Thank you. Ďakujem, pekné dobré ráno. Som veľmi rada tejto možnosti vyjadriť sa stručne o tom, prečo sme dospeli k takýmto e, záverom k naš- v našej správe 20. z 29. januára. Mnohí e, e, z vás, som presvedčená, už ste túto správu prečítali. po oznámení z roku 2014 sme sa sústredili na dve veci. Na účinnosť E, e, systémov e, zabezpečenia výkonu práva v členských štátoch a hodnotili sme dobrovoľné mechanizmy, najmä iniciatívu, Európsku iniciatívu v oblasti dodavateľských reťazov. V členských štátoch konštatujeme, že už teraz 20 členských štátov zaviedli príslušnú legislatívu Pravdepodobne e, e, je tu predstava, e, že v uplynulých rokoch sa nič neudialo, že sa o tom iba diskutovalo, ale nie je to tak. Ak sa pozrieme na tom, čo sa deje v členských štátoch, zistujeme, že v uplynulých rokoch sa toho udiela viac a stále viac v členských štátoch vznikajú nové regulačné rámce Analizujeme samozrejme aj e, konkrétne vlastnosti e, regulačných mechanizmov a dospievame k názoru, že majú určité vlastnosti, či už ide o rozsah pôsobnosti alebo konkrétne e, e, druhy nekalých praktik, e, ktoré sú upravené e, o dôvernosti prekladaných stiažností, o postupy zaistenia výkonu práva. Takže existujú určité e, kľúčové e, vlastnosti a to znamená, že keby sme eh, žiadali o nejaké eh, rámcové podmienky, musíme eh, uzavrieť, že v 20 členských štátoch už existujú. I keď samozrejme ťažko sa teraz hodnotí, akým spôsobom títo štáty zaistujú výkon práva. V niektorých členských štátoch to sa prijalo iba v prednedávnom a chýbajú ešte skúsenosti. A práve preto sme to uzavreli tak, že existuje e, e, e, značný objem legislatívy a nevidíme žiadny problém v tom, že existuje určitá roznorodosť takéto legislatívy. Pokiaľ ide o cezhraničný aspekt, musím povedať, že, že sme sa tomu venovali, snažili sme sa analyzovať, aké problémy vyvstávajú v prípade cezhraničných sporov a žiadali sme všetkých zainteresovaných, aby e, nám predložili nejaké e, podklady, dôkazy e, prípadov nejakých cezhraničných situácií, ktoré sa nedajú vyriešiť na základe vnútroštátnych predpisov. Ale nezistili sme žiadne. Vieme, že mali by existovať mene sa spôsoby e, e, e, získavania zdrojov, ale hľadali sme konkrétne príklady problémov a zatiaľ nik nám nič také nepredložil. Pokiaľ ide o fragmentáciu trhu, tu by sme nechceli navrduť harmonizáciu. Naozaj existujú určité rozdiely Ehm, naozaj ehm, bol by problém, keby existovali cez hraničné e, spory, ktoré sa nedá ináč vyriešiť, ale zatiaľ sme nič také nezistili a práve preto sme dospeli k názoru, že zatiaľ e, e, nebudeme môcť predložiť pridanú hodnotu na základe celoevropskej legislatívy. Áno, fragmentácia je určitý problém, ale e, nová legislatíva v niektorých členských štátoch je prijeta iba prednedávnom a nedokážeme posúdiť, nakoľko efektívne členské štáty si počínajú v oblasti zaistenia výkonu práva. e, e, e hovorili sme o určitých nedostatkách iniciatívy, európskej iniciatívy v oblasti dodavateľských reťazcov a v správe uvádzame, že je potrebné e, e, zvolať fórum e, na vysokej úrovni, aby posúdil, či existujúca iniciatíva sa dá vylepšiť. Tohto roku sa opätovne zredala skupina na vysokej úrovni. Zatiaľ ešte sa nezišla, ale skupina tzv. šerpov E, pripravuje e, takúto schôdzu. E, stretli sa minulý mesiac a je jasné, že skupina na vysokej úrovni bude okrem iného rokovať aj o tejto záležitosti. Dúfame, že z riadicou skupinou iniciatívy, európskej iniciatívy, e, dokážu e, urobiť kroky na odstranenie nedostatkov európskej iniciatívy v oblasti dodavateľských reťazov. A napokon by som e, sa chcel zmieniť o tom, že budeme naďalej sledovať vývoj, pokúsime Pokúsime sa to e, e, e zistiť. E, Pokúsime sa to robiť z dvoch e, hľadisk. Jednak e, budeme sledovať vývoj európskej iniciatívy a budeme lepšie zohľadňovať e, vnútroštátne skúsenosti e, z hľadiska fungovania systémov, ktoré sa vytvorili počas uplynulých dvoch rokov. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, som hovorila príliš dlho. Ja by som ešte nevyzvala spravodajkyňu v tejto chvíli. Mohli by sme najprv odhlasovať to, čo máme na dnes pripravené a potom by ste sa vyjadrili po hlasovaní. Nechcem tu zdržiavať toľko poslancov, ktorí prišli a už čakajú. Je to v poriadku? Ďakujem. Prvý bod na hlasovacom zozname je nová, nová zmluva pre eh, spotrebu energie. To hlasovanie bude trvať len 5 minút, určite nie 10. Je to kratučké. Budúci mesiac to bude dlhšie hlasovanie. Takže energia pre spotrebiteľov, to je téma hlasovania, na návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešiel, dvojka, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešla, aj dvojka, trojka, za, proti, kto sa zdržiava, nie, overíme si to. Elektronicky, je to niekto za socialistov, Kristal, presunte sa prosím. Už teraz už je to v poriadku, hlasujeme elektronicky. Jednotka, kompromis za, proti, to sa zdržiava hlasovania, schválená. Šestka, kto je za? Osmička je bezpredmetná, takže ideme až na kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si musíme overiť elektronicky. V poriadku. Ďakujem. Prešlo to. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. prešiel. 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Bezpredmetné, neprešlo to, neprešlo to. Opravuje sa tlmočník, kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený, kompromis 4, 5, kto je za, proti, 6 za, proti, zdržiavajú sa schválený, sedmička za, proti, sa zdržíva hlasovania schválený, kompromis štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválený, pozmeňujúci návrh 57 CP2, ústne predložený pozmeňujúci návrh, kto je za, schválený, pozmeňujúci návrh 60, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválený, 70 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania neschválený. Hlasovanie o tomto stanovisku po pozmenenom texte, kto je za, nie budeme hlasovať elektronicky. Končíme hlasovanie. Je tu o jedného navyše? Nie? Ešte jeden musí hlasovať teraz. To prešlo, je to uzavreté, gratulujeme schválené. A teraz budeme hlasovať o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi administratívami cieľ a colných záležitostí v rámci prístupu Chorvátska k dohovoru, kto je za, elektronicky hlasujeme. o jedného socialistu je tu navyše ISN SND. Teraz je to v poriadku. 31 ku 2 to prešlo. Ďakujeme. Končím hlasovanie. Budúci mesiac bude zoznam na hlasovanie oveľa dlhší. Teraz sa vrátime diskusii, ktorú sme mali o správe o nekalých obchodných praktikách v dodavateľsko-odberateľskom potravinovom reťazci. Poprosím spravodajkyňu, aby urobila záver predchádzajúcej rozpravy. E, spravodajcu poprosíme. Pán Česák, všetky hlasy, ktoré sa ozvali v rozprave, všetky, všetko, čo som dnes počul, jasne ukazuje, že musíme pristupovať k tejto záležitosti komplexným spôsobom, tak, aby sme mohli obmedziť problémy. Problémy, ktoré vznikajú v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Dovolte mi ubezpečiť vás, že všetky pozmenujúce návrhy, a viem, že vy máte vysoké očakávania ohľadne nich, Všetky pozmenujúce návrhy sa zapracujú do kompromisných pozmenujúcich návrhov. Urobím maximum, aby to tak bolo a do štvrtka sa pokúsim poslať pozmeniu, poz, kompromisné návrhy tieňovým spravodajcom, aby sme nenaťahovali záverečné hlasovanie už dlhšie. Toto záverečné hlasovanie bude 21. a 2. apríla. Teším sa na spoluprácu s pani Koraca Bild. A veľmi pekne ďakujeme za to, že ste boli už od začiatku veľmi e, jasná zreteľná vo svojich stanoviskách a že sme sa pokúsili vyjasniť všetky záležitosti, ktoré zostali sporné. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Ďalší bod na programe je stanovisko k virtuálnym virtuálnym menám. E, niekto je v kontakte so spravodajcom k tomuto bodu? So could... Máme tu návrh, že by sme radšej teraz mali e, rozpravu k správe komy. Hoci mi nikto nedal kópiu kompromisných pozmeňujúcich návrhov, keby bolo možné ju dostať in English. A dúfam, že sú v angličtine. Ďakujem. Are members okay to swap the agenda and start the Súhlasia poslanci s tým, že takto presunieme body programu a začneme s rozpravou k správe COBY? Práve mi oznámili, že odborníci z komisie na stratégiu jednotného trhu ešte nie je v miestnosti, takže nemôžeme začať s touto prezentáciou. A spravodajca k virtuálnym menám tu o minútu, naozaj o minútu príde. A ste si istí, že o 20 minút dorazia zástupcovia komisie, ktorí sú zodpovední za e, jednotný trh. Dobre, tak potom to vrátime do pôvodného poradia. Ulrika, it is not... Ulrika, nie je akceptovateľné, aby ste ako spravodajkyňa neboli v miestnosti niečo, nejaký čas pred tým, ako máte vystúpiť. Už som to vysvetľovala a ospravedlním sa, ak vám to nepovedali. Toto stretnutie niekedy e, nie je presne podľa programu, niekedy sme pozadu, niekedy popredu, takže treba byť o niečo skôr v miestnosti a vždy hovoríme spravodajcom, aby tu boli a aby boli pripravení, že sa môže stať, že pod podprogramu bude skôr alebo neskôr. Takže sa ospravedlňujem, ak ste nedostali toto posolstvo, preto to hovorím opäť. Všetci z personálu, všetci zo sekretariatu úradníci, prosím, povedzte všetci vašim poslancom, že musia byť v miestnosti skôr sekretária ďalej pošle e-mail všetkým poslancom priamo, aj ich zamestnancom, kde sa bude pripomínať, aby tu boli čo najskôr v miestnosti. Takže ak sa nám stane, že máme o 20 minút zrazu um, máme čas 20 minút pred bodom programu príslušným, tak môžeme tých 20 minút využiť, pretože to spravodajca alebo spravodajkyňa bude. Nech sa páči slovo k virtuálnym menám má e, príslušný spravodajca príslušná spravodajkyňa pani Ulrike. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, úvodom chcem povedať, že ma veľmi mrzí, že som mm, meškala, mala som o štvrt na jedenáct e, poznamenaný termín, ale už sa to nezopakuje. Ja e, len chcem povedať, že <clears throat> sú to všetko približné časy a treba pamätať na to, že niekedy to môže mať nielen časový sklos, ale e, mať aj istý časový náskok. E, včera e, taktiež veľa poslancov, poslankyň zbytočne čakalo sedačke, ale týmto vám opäť dávam slovo. Vážená pani predsedajúca, ja by som teraz chcela hovoriť o správe o virtuálnych menách. Virtuálne meny sú mladou technológiou a <clears throat> ešte sa nedá odhadnúť, akú ekonomickú úlohu môžu v budúcnosti zohrať ani a aké sa v budúcnosti technológie presadia. Potreba nových platobných systémov v internete, na internete e, je e, jednoznačná a preto e, to, čo sa doteraz robí pri mikrotransakciách alebo pri rýchlosti prevodov nie je uspokojivé. Inovácie v tejto aj v iných oblastiach by mohli ovplyvniť rast v prípade mnohých podnikov a preto <clears throat> som sa po svojom stanovisku zamerala na to, aby sme sa pri týchto e, podnetoch príliš neobmedzovali, nemali príliš veľa predpisov. Inovácia potrebuje e, slobodu, voľnosť a to musíme politicky umožniť. Chcem navrhnúť, aby sme e, tu mali nižšie bezpečnostné požiadavky ako pri etablovaných menách a technológiách zároveň chcem, aby eh, podniky, eh, členské krajiny a komisie pracovali na dobrovoľných bezpečnostných eh, normách v záujme ochrany spotrebiteľov. Transparentnosť tu zohráva mimoriadnú úlohu. Užiteľ, uži, užívateľia, ktorí experimentujú s virtuálnymi menami, by mali mať možnosť vedieť e, viac o príležitostiach a rizikách a e, podľa svojich e, potrieb sa rozhodnúť pre použitie tej ktorej virtuálnej meny. Musia vedieť, aké technológie sa používajú, kto prevádzkuje systémy a ako sa e, systémy uplatňujú. My e, môžeme pomôcť pri informovanej voľbe, ale na občanov treba e, nechať vyhodnotenie ich vlastných najlepších záujmov. Je mi jasné, že sú tu obavy od možnom zneužití virtuálnych mien na nezákonnú činnosť. Zároveň súčasné systémy sú e, e, dostatočne transparentné a nedajú sa e, zneužiť, e, jednoducho zneužiť. Ale vieme, ako to dopadlo pri bitcoinoch. E, ale nemali by sme kvôli obavám uh, zmariť všetky šance. V budúcnosti tieto virtuálne meny môžu zohrávať úlohu, uh, napríklad ak eh, ľudia nechcú uh, riskovať stratu hodnoty. Uh, v dôležitú úlohu tu zohráva inflácia v súčasnosti a vieme, aký to má dopad na úrokové sadzby napríklad. E, E, inflácia je žiadúca, ale zatiaľ sa ju nezdarí zvýšiť. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať menová a ekonomická e, politika. E, vieme však, že rizika ďalej rastú. Virtuálne meny ako bitcoiny sú síce nestabilné, ale možno, že prídu nové systémy <clears throat> tie, ktoré budú stáť na iných základoch tým by sa mohla zvýšiť úroveň stability. Virtuálne meny by v budúcnosti mohli zohrať veľkú úlohu a e, my sa u túto šancu nemôžeme pripraviť. Ďakujem. Thank you very much. So this... Ďakujem pekne. A teraz za EPP, Hotel Galpelt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí pani Galpelt. Mm Mm, nám sa táto správa páči. Mm, práca bola veľmi e, podrobná. Myslím, že je to teraz dobré východisko pre e, tento e, dokument, pre toto stanovisko. Teraz už sa počujeme. Bol problém technicky s otlmočením. Výborne. Začnem teraz od začiatku. Ospravedlňujeme sa. Pani sa hovorí opäť. Chcem sa poďakovať spravodajky. Počujeme sa všetci dobre, takže pokračujeme. Táto práca je veľmi komplexná, hĺbková a myslím si, že je to vynikajúce východisko k práci, ktorú budeme musieť odviesť v budúcnosti v tejto tematike. Virtuálne meny sú inovatívnymi produktmi, niečím e, novatorským a preto treba pristupovať k tejto, k tomto konceptu obozretne, treba urobiť právnu úpravu veľmi podrobnú. Bitcoin by sa dal porovnať s niečím Uber Parkers. Je to veľmi e, populárne u našich občanov. A niekedy tieto meny, či Uber, či Bitcoin, nesú za sebou isté riziko. Čo sa týka tradičných mien, tie sú trošku nepriateľské voči Bitcoinu. Nie sú e, ľudia, ktorí majú na starosti e, klasické meny nadšení, ale jednoducho je to postup na trhu, je to niečo, čo sa deje, tento produkt vznikol a keď budeme nepriateľsky voči nemu, môžeme ho oslabiť. U Bitcoinu je známe, aké môžu byť e, rozsahy e, klesania a stúpania hodnoty. V minulosti sme si to už e, všimli, že sa to takto dialo, že kolísali hodnoty a Čína bola veľmi ovplyvnená veľkými nákupmi a potom aj stratou hodnoty. Súhlasím so spravodajkyňou, keď hovorí, že nie je dobré právnu úpravu urobiť príliš tesnú, úzku, zväzujúcu, pretože to by znamenalo príliš veľa prekážok prírodzenému rozvoju, ale myšlienka zníženia bezpečnostných štandardov alebo noriem to ma neoslovuje, pretože tieto meny majú skutočnú hodnotu, ktoré kolíšu, ich hodnota kolíše, ale nemôže to byť povolené, toto kolísanie, aby to kolísalo E, neakceptovateľne veľkým rozkmitom. Myslím si, že právna úprava by mala na takéto niečo myslieť. V minulosti sme mali problémy s tými, ktorí si urobili pôžičku v nejakej inej mene, vzali si pôžičku a potom sa začali meniť hodnoty medzi menami, pomery medzi menami. Myslím si, že je dôležité, aby všetky informácie o menách boli dostupné tak, aby zákonodarcovia E, zabezpečili, aby ľudia boli náležite informovaní. Na internete sme videli veľa diskusií o princípoch, zásadách virtuálnych mien. Niektorí ich podporujú, niektorí nie. Sú tu plusy a mínusy. Máme tu argumenty. Všetky sú na internete zobrazené, natiahnuté. Myslím si, že to je normálne pri takomto novom novatorskom produkte. Čo sa týka používateľov, najcitlivejšími alebo ako to povedať, naj zložitejšie členské štáty z pohľadu používateľov virtuálnych mien. E, ak takéto štáty existujú, tak potom sa ľudia niektorí cítia vynechaní, pretože v niektorých štátoch neexistuje Ehm, podpora, systematická podpora. Je pravda, že ehm, kúpy a predaje virtuálnymi menami sa robia priamo, bez toho, že by sa to zdaňovalo, bez toho, že by sa to riadilo niečím a potom tieto transakcie, ktoré sú medzi dvoma ľuďmi jedine na internete, sú neviditeľné a využívajú ich aj isté nekale, ehm, využívajú sa na nekalé praktiky. Algoritmy sú bezpečné, to sa odskúšalo, je to inovatívny produkt, takže treba iba e, usúdiť, posúdiť, aký typ e, právnej ochrany, právnej úpravy je potrebný a tí, čo podporujú túto myšlienku a tí, čo nepodporujú myšlienku, treba si ich vypočuť, ich názory, aby sme mali široké pole námetov. Spravodajkyňa to veľmi pekne vyjadrila. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že v budúcnosti tieto virtuálne meny získajú isté, e, istú pôdu pod nohami Lenže musí to byť transparentné, musíme zvládať situáciu v súvislosti s bitcoinmi, musíme vziať do úvahy technologický rozvoj a to, čo sa ešte v budúcnosti umožní ďalším technologickým rozvojom. A treba odpovedať na obavy tých, čo ich zniesli právnymi úpravami. Spravodajkynia tiež poukázala na to, že pri využívaní týchto virtuálnych mien existujú výhody lebo to je základná forma platieb medzi dvoma ľuďmi. Jeden kupuje, druhý predáva. Je to všetko cez internet, riadené algoritmami, veľmi rýchla, veľmi rýchlo to prebehne. Všetko toto sú výhody. Musíme samozrejme zabezpečiť, že sú tu isté záruky, budú záruky pre spotrebiteľov, že tento produkt bude bezpečný, jeho použitie, používanie bude bezpečné. Ak v tejto veci mám niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa venujú týmto záležitostiam. Ďakujem ešte raz e, správodajkyni, ďakujem za priestor na vyjadrenie pani predsednička, nech sa páči. To je toľko z mojej strany. Ďakujeme, Nikola Danty. Ďakujem pekne. Je to skutočne fascinujúca otázka a myslím, že je jasné aj z toho, čo práve povedala spravodajkyňa, že sú tu aj pozitívne aspekty spojené s týmito virtuálnymi menami, hlavne v prípade bitcoinov. Ja som dodnes ani nevedel, ako, uh, eh, ako majú hodnotu. Uh, jeden bitcoin je hodný 380 eur vraj. Takže áno, mohlo by to urýchliť transakcie, Um, maximálnej možnej miere zaručiť anonymitu, ale <clears throat> podľa mňa využívanie týchto mien, ak sa nebude uh, dostatočne regulovať, do um, sebou prináša aj mnohé uh, rizika. Uh, je to jasné aj z toho, čo povedala predrečníčka spotrebiteľ vôbec nie je chránený. Videli sme, že nejaké platformy zo dňa na deň zmizli a zo dňa na deň e, e, klienti zrazu zistili, že sa im všetko vyparilo. Nie je žiadne eh, číslo, na ktoré by mohli zavolať, alebo nejaká banka, do ktorej by mohli ísť fyzicky protestovať <clears throat> Aj e, národné meny môžu stratiť na hodnote, ale je to viac menej transparentné. Pri virtuálnych menách takáto transparentnosť vôbec nie je. Áno, anonimita je e, dôležitou otázkou, ale čo to vlastne znamená e, v globálnom svete? Hm, most Eh, anonymne presúvať eh, položky z jednej časti sveta na druhú. <clears throat> Keď vieme, aké sumy sú v hre, eh, mnohé sumy sa naozaj dajú presúvať s cieľom prania špinavých peňazí alebo v záujme iných e, záujmov, ale pri e, normálnych menách je tu celý systém bank. Musíme jednoducho mať rovnako na pamäti práva spotrebiteľov aj pri virtuálnych menách. Oni totižto musia mať pocit, že e, Eh, sú ich investície eh, bezpečné. Jakob von Weizsäcker je zodpovedný za eh, výbor IMCO Ehm, mali by sa tu podľa neho uplatňovať rovnaké predpisy zamierené na boj proti ehm, praniu špinavých peňazí. Ja s tým súhlasím. <clears throat> Malo by to byť ehm, také isté ako pri riadnych finančných transakciách, kde je veľmi prísny regulačný rámec. Nevieme ani, kto stanovuje hodnotu týchto virtuálnych mien. V súčasnosti jeden bitcoin je to 380 eur ale to si sa mohlo zmeniť na 100 alebo 1000. E, nikto nevie ako. <clears throat> ako sa stanovuje hodnota takejto meny, kto ju vlastne vydáva. Na to všetko sa musíme pozrieť e, zbližšia. Potrebujeme európsky prístup Nemôžeme to ponechať iba na eh, <clears throat> vnútroštátnu úroveň. Potrebujeme jednoznačný súbor pravidiel a treba pritom pamätať aj na vnútorný trh. V tých najpokrokovejších krajinách v Európe, ako aj v USA, sa uh, takáto, takéto meny používajú e, menej ako e, iné meny, práve preto, že tu nie sú dostatočné záruky. <clears throat> Treba o tom hovoriť. Aj v stanovisku musíme e, zdôrazňovať otázku spotreb, ochrany spotrebiteľov. Ja predložím pozmenujúce, doplňujúce návrhy Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu a pokúsime sa samozrejme dopracovať k vyváženému stanovisku, ktoré by nevylučovalo používanie týchto mien, ale e, s maximálnou <clears throat> mierou ochrany e, práv spotrebiteľov. Pani Kalas, ja zastupujem liberálov, nie som tieňovou e, spravodajkyňou Hovorím teda v, v mene e, kolegu, ale aj v mojom mene. Už sa tu povedalo, že technológia pri týchto menách je dobrým príkladom toho, ako E, sa dá zrýchliť postup, zlacniť e, postup, ak sa odstránia e, rôzni sprostredkovateľia. Mm, ťažko sa odhaduje vývoj týchto virtuálnych mien, takže sa ťažko definujú dlhodobé politické reakcie, ktoré by nebránili inováciám E, treba tu podporovať inovácie a preto treba e, zrevidovať súčasné politiky, pretože byrokracia je práve prekažkou inovácií. <clears throat> Pán Gogo si myslí, že e, inovácie v tejto oblasti prídu zo strany poskytovateľov platobných služieb preto treba dostatočne financovať výskum o virtuálnych menách prostredníctvom súčasných rámcových programov ako Horizon 2020. Preto by členské krajiny mali e, podporovať technológie virtuálnych mier a prípadné výhody. Taktiež sa povedalo, že častokrát sa virtuálne meny považujú za anonimné, sú pseudoanonymné. E, totožnosť ostane e, možno, že e, schovaná, ale dá sa vystopovať. Mm, sú tu aj výhody. Komisia členské krajiny by mali e, zvyšovať povedomie o kľúčových aspektoch virtuálnych mien je dôležité informovať akcionárov a spotrebiteľov nielen o prípadných výhodách a rizikách, ale aj o pracovných mechanizmoch e, tejto technológie a potom by e, sa dalo hovoriť o konkrétnych aplikáciách Eh, dali by sa eh, zlepšiť eh, infraštruktúry finančných trhov napríklad a zvýšiť ich účinnosť prostredníctvom týchto mien. Ja v mojom mene chcem iba doplniť následovné. Podľa mňa je dôležité pochopiť, ako technológia funguje a až potom sa pustiť do regulácie, <clears throat> keďže sú to decentralizované platobné systémy, takže e, sú tu menšie e, kybernetické hrozby. Samozrejme pretrvávajú tieto e, kybernetické hrozby, sú tu aj nové spôsoby, ako zaručiť bezpečnú, bezpečné určenie totožnosti. Mali by sme pouvažovať o využití aj v iných oblastiach. A ešte chcem e, doplniť, že musíme mať jednotný výklad virtuálnych mien, čo to vlastne e, v Európe znamená, pretože e, v súčasnosti vidíme, že ak komisia nevypracuje nejaké usmernenia, tak máme v podstate 28 rôznych pravidiel a členské krajiny si môžu vypracovať svoje vlastné právne predpisy. Preto by sme <clears throat> mali e, na európskej úrovni sa posunúť vpred a nebrániť inováciám, vniesť do toho väčšiu jasnosť. A v správe sa hovorí o bitcoinoch a keď hovoríme e, virtuálnej e, mene, tak je tu aj blockchain, E, čo je novinka. Technológia e, sa vyvíja veľmi rýchlo vpred a preto možno, že by sme nemali e, uvádzať nejakú konkrétnu menu, zaručiť väčšiu technologickú neutralitu, tak aby sa to dalo aj v budúcnosti uplatňovať. Ďakujem pekne za pozornosť. <clears throat> Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť za inú politickú skupinu? Pani Steiner. Blockchain a fungovanie v praxi výhody a nevýhody celej tejto oblasti. Ehm, bitcoiny, e, to bola vlastne prvé v roku 2009, teraz je toho oveľa viac. E, e, vo Viedni dokonca vďaka virtuálnej mene prvýkrát jedno múzeum nadobudlo nejaké umelecké dielo Hovorilo sa o výhodách, nevýhodách, e, anonimita, e, ktorá umožnila zneužitie bitcoinov na zločineckú činnosť, e, aj týkalo sa to aj detskej pornografie. Musíme nájsť európske riešenie, tak aby sme nemali 28 noriem a, a riešení Mm, Stanfordská univerzita svojim študentom umožnila svojim študentom využitie, tak aby videli, ako bitcoiny fungujú v praxi. Možno, že by sme sa aj my mali e, o niečo také pokúsiť a e, potom prísť nejakým návrhom. Každopádne sa chcem poďakovať spravodajkyni. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za vyváženú pozitívnu správu, hlavne keď sa hovorí o význame inovácií a inklúzii, finančnej inklúzii. To je dôležitá otázka. Ako povedal tieňový spravodajca za liberálov, odstraňovanie poplatkov, to určite e, je e, prospešné pre e, tých užívateľov, ktorí by inak mali veľké problémy vyrovnať sa s poplatkami spojenými s transakciami. Neviem, či by sa komisia chcela <clears throat> vyjadriť. Zdá sa, že nie. Takže opäť spravodajkyňa. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať e, všetkým kolegom, kolegyňam, ktorí e, poukázali na niekoľko bodov. E, viacerí ste hovorili o ochrane spotrebiteľov. Áno, ja súhlasím, že sa o toto musíme snažiť, ale musíme taktiež pamätať na to, aby to nebolo príliš obmedzujúce, aby sme e, neprišli o nejaké šance. <clears throat> Pani Kalas, e, vy ste už povedali, že potrebujeme e, možno vyššiu transparentnosť. Ja sa čaká, e, teším na pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Ešte budú príležitosti o tom hovoriť. Najbližšie myslím v apríli. Každopádne som presvedčená, že budeme aj naďalej dobre spolupracovať. Takže lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov je 21. marec do obeda, potom budeme hlasovať v apríli. Ešte raz sa teda chcem všetkým poďakovať. A e, ľutujem, že som vás musela trošku e, pokarhať v úvodzovkách na začiatku možno, že by som poprosila sekretariat, aby sa ubezpečil, že tu budú všetci, ktorých potrebujeme eh, pre ďalší bod eh, a eh, ide o stratégiu ohľadne jednotného trhu spravodajkyňou je Lara Komi. I'm starting to take a speaker's list as well. A takisto budeme e, si poznamenávať e, kolegov, ktorí by sa radi zúčastnili diskusie. Lara Komi. Ospravedlňujem sa. Myslela som, že e, na mesto vystupí kolega. Takže úvodom by som vám chcela všetkým poďakovať za vaši príspevky. Dostali sme 280 pozmeňujúcich návrhov. Veľmi dôkladne som ich preštudovala. E, tým, aby som pripravila maximálny počet e, kompromisných návrhov, e, ktoré by sa tešili e, podpore. Riadila som ich hneď od začiatku snahou získať čo najväčšiu podporu. Keď som čítala všetky pozmeňujúce návrhy, zistujem, že nemáme nejaké veľké rozpory medzi politickými skupinami. Sú tu viaceré vodiace čiary, ktoré prechádzajú celou agendou. Máme tu viaceré body, ku ktorým sa predložilo eh, pomerne veľa pozmeniacich návrhov, zjednodušenia mobility pracujúcich, zistenie eh, sociálnych práv, eh, dobudovanie jednotného trhu, čo nepochybne prinesie viaceré prínosy. Takisto sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia odstraniť prekážky voľnému e, pohybu tovarov a služieb, čo nepochybne obmedzuje e, možnosti ďalšieho vývoja v podnikovej sféry a takisto bráňa spotrebiteľom e, plne využívať výhody jednotného trhu malé a stredné podniky. A e, e, ich sa týka e, veľký počet pozmeňujúcich návrhov sú základom mhm. európskeho hospodárstva, ale sa stretovali s viacerými prekážkami. Okrem toho je tu väčší dôraz na nové podniky, na mladých podnikateľov. Musíme zjednodušovať aj nové formy pracovnej činnosti. Niektoré z týchto prekážok ktoré e, e, vidíme e, najmä v oblasti malých a stredných podnikov a ktorým sa venujú pozmeňujúce návrhy kolegov, sa týkajú aj DPH, čo komplikuje fungovanie, cezhraničné fungovanie malých a stredných podnikov. Mm, tu sa navrhuje uplatniť jednotnú sadzbu DPH, najmä pre digitálny obchod. Tu by, by som nevidela žiadne problémy Ehm, zjednodušenie prístupu k financovania, to je kľúčová požiadavka. Ehm, tomu sa venujú štrukturálne fondy, Horizont 2020, ehm, Európsky investičný fond. To je veľmi dôležité aj z hľadiska rozšírenia komunikácií. Musíme podporiť všetky malé a stredné podniky, ktoré bankrotovali, pretože orgány verejnej moci platili po svoje účty. Musíme mm, mm, e, získať aj mm, e, akcionárov, nielen daňových poplatníkov e, pri riešení týchto problémov. Musíme zjednodušiť prístup aj k patentovým systémom. Je to veľmi dôležité najmä v Taliansku pre nové podniky, malé a stredné podniky E, treba e, znižovať daňovú záťaž, e, zjednodušovať aj otázky prekladu. Odsek 17 má tiež veľký význam a dovolím si sa pritom zastaviť a bližšie vysvetliť svoj vlastný prístup. Je nepochybné, že túto otázku treba riešiť, treba ju upraviť. Rozhodla som sa však, že ide o špecifickú záležitosť, a eh, eh, chcel by som to veľmi zodpovedne upraviť. Eh, Urobila sa štúdie vplyvov zo strany komisie. Mala by sa v dohľadnej budúcnosti zverejniť ráta sa s 12-týždňovým obdobím verejnej konzultácií s predstaviteľmi viacerých odvetví a v tomto konkrétnom prípade e, nebudem sa vyjadrovať ohľadom e, bodu 17. Komisia už prislúbila e, urobiť hodnotenie vplyvov a usporiadať verejné konzultácie, preto si myslím, že by bolo zodpovednejšie, aby sme počkali na analytické výsledky a nepredkladať nejaké pozmeňujúce návrhy k tomuto bodu, ktoré by mohli spôsobiť rozpor. Vidím to tak, že čím viac budeme mať k dispozícii informácií, tým lepšiu legislatívu pripravíme. Bod 24. Viacerí eh, ste eh, volali po tom, aby rada eh, čím skôr schválila balík bezpečnosti výrobkov. Tu nesmeme poľaviť. Mm, je to veľmi dôležitý bod. Nesmieme premrhať túto príležitosť. Ehm, som presvedčená, a to naznačujú viacerí kolegovia, že ak ehm, e, uvádzame totiž krajinu pôvodu výrobku, tým chránime spotrebiteľov a bojujeme s falšovanými výrobkami Zajtra plánujeme prvé stretnutie tieňových spravodajcov a chceme predložiť viaceré mm, pozmeňujúce návrhy, vrátanie kompromisných, a bola by som rada, keby sa schválili niektorí teňoví spravodajcovia, už dostali alebo predložili mm. prvý návrh, ide však iba o prvý krok. E, e, je to ešte iba e, rozpracovaná správa, ktorá je veľmi dôležitá a musíme hľadať čo najširší základ pre zhodu. Zajtra budeme s tenevými spravodajcami podrobnejšie diskutovať o tom a budeme sa snažiť zohľadniť citlivé body všetkých politických skupín, pretože každá politická skupina v rámci diskusie eh, zaistuje eh, pridanú hodnotu. ďakujem veľmi pekne všetkým. Teším sa na prvú diskusiu a budeme v tom pokračovať počas eh, stretnutia tenevých spravodajcov. Ďakujem pekne. Marlin Mici v mene e, socialistov, tenových spravodajcov, e, e, tenevej spravodajkyne. Kolegyne Mici. Evelyn je prítomná. Mohli by ste sa posadiť na, na jej stoličko, aby sme vás videli? V opačnom prípade nebudeme sa vidieť. Prepačte mi túto komplikáciu. Takže potom, ako som e, predsedol, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem Lara za správu. Bolo pre mňa potešením E, keď e, ste konštatovali, že máme viac konvergencie ako divergencie v tejto správe. Sme si vedomi toho, že e, pre rôzne politické skupiny viacer veci sú mimoriadne citlivé. Je to mimoriadne dôležitý spis a je to dôležité aj pre 20 28 členských štátov a mali by sme sa snažiť čo najviac e, e, e, sa snažiť vyhoviť e, požiadavkám každej politickej skupiny a som si vedomý toho, že každá politická e, skupina pridá e, k tejto diskusii e, e, e, svoj e, prínos ako teňová spravodajkynia mene e, sociálnych demokratov chcem vychádzať z právnych ustanovení e, Lisabonskej zmluvy, e, mám na mysli ustanovenia o sociálnych a ekologických záležitostiach. Je to dôležité pre všetkých a náš výber môže e, stanoviť priority na budúce obdobie a snaží sa zachovať jednoznačnú stratégiu s prehľadnutím na dôležité priority vrátanie posilnenia práv pracujúcich a spotrebiteľov na jednotnom trhu. Chceme predložiť dodatočné iniciatívy, ktoré nespomínala komisia vo svojom oznámení. E, e, predložili sme spolu kolegami 69 pozmeňujúcich návrhov a okrem toho ďalšie, e, ďalšie kolegovia z našej politickej skupiny predložili svoje vlastné pozmeňujúce návrhy. Zdôrazním najdôležitejšie a prvky týchto pozmeňujúcich návrhov. Chceme zaistiť silnejšiu ekologickú ekonomiku, sociálnu ekonomiku, ktorá hľadá rovnováhu medzi otvorenou ekonomikou, stimulovaním hospodárskeho rastu a vytváraním e, kvalitných pracovných miest a systémom, ktorý zistí ochranu spotrebiteľov, takisto aj e, e, zistí sociálne a ekologické hodnoty pre občanov. Chceme zvyšovať mobilitu pracujúcich a sociálne práva, musíme riešiť skutočné problémy malých a stredných podnikov a zároveň zdôrazňovať, že netreba umožňovať nekalé obchodné praktiky nesmieme pripustiť zniženie noriem pre pracujúcich a spotrebiteľov a e, e, zvýšiť riziko e, kriminálneho počínania si zo strany podnikovej sféry. Musíme poskytovať podnikom správne informácie vytvorením prístupových bodov a informačných portálov musíme zdôrazňovať eh, eh, eh, špecifickú úlohu tradičnej výroby, remesiel malých a stredných podnikov, uplatnenie jednotných pravidel. Musíme hodnotiť sociálne vplyvy legislatívy jednotného trhu a uznať prínosy sociálneho hospodárstva. Musíme zvyšovať kvalitu e, e, e, výrobkov, systémov označovania európskych podnikov a posilňovať možnosti kolektívneho vyjednávania pri náprave chýb. Chceme mať štandardizovaný prístup, kde by nedominovali veľké súkromné spoločnosti, E, e, dobrovoľné normy a samoregulácie e, organizácie spotrebiteľov a iniciatívy malých a stredných podnikov musia nájsť svoje uplatnenie. Podporujem iniciatívu posilniť ochranu geografického značovania nepoľnohospodárských výrobkov pri verejnom obstarovaní, pri dohľade na trhom pre našu politickú skupinu je nemenej dôležité ale dať dobré riešenie v, v otázke spoločnej ekonomiky, lepšej regulácie spoločnej definície nových e, a malých a stredných podnikov, nesolventnosti podnikov DPH, e, e, notifikačných postupov v rámci smernice o službách a pasu služieb. Chápem, že niektoré z týchto úloh sú veľmi zložité, ale samotné spisy je mimoriadne dôležité a dúfam, že na základe spolupráce medzi všetkými politickými skupinami pripravíme správa, ktorá bude osožná pre všetkých občanov, spotrebiteľov a celej Európsku úniu. Ďakujem pekne. A teraz Dan v mene ECR. Ďakujem, pani predsedajúce. Vítam pozmeňujúce návrhy, najmä e, v mene skupiny EPP, ALDI, aj niektoré zo strany zelených e, majú e, optimistický pohľad na tú stratégiu, hovoria o prínosi pre podnikovú sféru spotrebiteľov a zamestnanosť. Chceme rozvíjať jednotné trh, ale nie všetko je e, dokonané. Máme ešte pred sebou veľa práce. E, moje pozornice návrhy sa snažia e, odstraniť necelné prekážky, zjednodušenie postupov a odstranenie regulačných prekážok, najmä pri cezhraničnej, cezhraničnom E, e, obchodovanie. Napríklad v Belgicku e, ja nemôžem čítať online svoje noviny, tam vznikajú pop line oznámenia, ktoré ma presmerujú inde E, to znamená, že to mi bráni v tom, že aby som čítal svoje e, lokálne e, e noviny. Mm, takéto postupy musíme odstraniť. A je to veľmi dôležité pre malé stredné podniky. Mnohé malé stredné podniky e, mi tvrdia, tvrdia, že je ľahšie obchodovať s e, Spojenými štátmi a Kanadou ako v, Európe. Veľké e, podniky to pre, e, prekonajú, malé e, podniky to nedokážu. Musíme e, e, rozvíjať služieb, e, e, zdokonalovať smernicu o službách musíme e, e, e, hľadať jednotnú úpravu. Je tu potreba odstraniť byrokraciu a zjednodušiť postupy a podporujem pozmeňujúce návrhy, ktoré vyzdvihujú hodnotu spoločného hospodárstva. Pokiaľ ide o negatíva, E, nie som e, až taký zastanca e, označovania nepolnohospodárských výrobkov. Myslím si, že je to restriktívne a to bude podkopovať hodnotu podnikov, ktorí chcú predávať mimo svojej lokality E, som, e, e, mrzí ma, že som taký provokačný, budem hovoriť o tom, že ma sklamali niektorí sociáldemokrati, pretože napríklad prvý pozmeňujúci návrh prvom odseku od pani Gepard podporuje stratégiu a nie je tu žiadna stratégia. V čtvrtom bode hovoríme o Eh, príležitostiach eh, pre nekalé podnikanie. Eh, pre podvod tu ma znepokojuje to, čo to znamená, že socialisti myslia, že malostredné podniky klamú, takisto aj výnimky pre mikropodniky. Mm, tu je znepokojenie, že to môže viesť k nedodržovaniu noriem. V bode 3 hovoríme o spoločnú eh, ekonomiku a je tu vraj eh, veľa neistoty a sú tu nejaké skryté záujmy, ktoré eh, zvýšujú náklady. Bod 28 ľavica to odmieta ešte predtým, ako vedela, čo sa navrhuje, pretože sa domnieva, že to bude zneužívanie v oblasti zamestnanosti. Hm, ťažko sklbím retoriku ľavice, E, ktorá hovorí o potrebe e, e, dodržovania pravidl vrátania smernice o službách a je tu na druhej strane veľmi rozumná strategia v jednotného trhu. V období, keď hospodárske tempo klesa, zistíme, že ľahšie sa predáva za oceánom ako u, u, u nás. E, Potrebujeme mať pracovné miesta v Európe. Jednotný trh je kľúčový z tohto hľadiska a obávam sa, že ľavica bude braniť vytváranie takýchto pracovných miest. Naopak to prehlbí rozdiely a nerovnováhy medzi veľkými a malkými podnikmi. Súčasná úprava v Únii e, penalizuje malé podniky a uprednostňuje veľké podniky. Snažíme sa to vyriešiť, e, aby to bolo spravodlivejšie, lepšie pre malé a stredné podniky. A moja otázka je, prečo ľavica nás v tom nepodporuje? Ďakujem. Thank you for your contribution. I'm sure somebody will come in later on that point. Chce niekto sa ešte vyjadriť? E, k tomuto pani Kalas. Ďakujem. Hovorím v mene pána Gogo, ktorý je tieným spravodajcom k tejto správe. Myslí si, že táto správa by mala byť vnímaná pozitívne. Sú tu úspechy vnútro Európskeho jednotného trhu, ale sú tu isté ciele. ALDE hovorí o stimulovaní tohto trhu, aby sa mohli startupy e, rozvíjať, aby sa nové biznis modely mohli rozvíjať, aby sa uľahčilo e, komunikovanie medzi firmami, firmné prostredie zlepšilo. Ide tu o princíp vzájomného uznávania a podporu informačných systémov, ktoré budú fungovať na jednotnom trhu, rovnako ako nastolenie všeobecných požiadaviek. Pán Gogo si myslí, že ALDE nemôže podporiť tie pozmejúce návrhy, ktoré sa snažia rozšíriť rozsah e, pôsobnosti tohto, tejto tematiky na iné výbory, ako napríklad EMPL, čiže všetko, čo sa týka sociálneho dumpingu, sociálneho podnikania, e, takéto témy sa nepatria. Je pravda, že chceme holistický prístup, ale nie je taký, ktorý zasahuje do e, práce iných výborov čo sa týka trvalo udržateľných pracovných miest, vysokokvalitných pracovných miest z niektorých pozmeňujúcich návrhov. Myslíme si, že sa to už prediskutovalo a všetky tieto časti by mali radšej sa zapracovať po tom, čo sa v plenárke dôkladne rozdiskutujú všetky aspekty. Nemá to význam robiť predčasne. A pán Gogo, čo sa týka DSM, ja podporujem jeho návrh. Je to trápne pre parlament, že sa musí vrácať k eh, svojmu vlastnému stanovisku o niekoľko mesiacov, pretože teraz existuje iná stratégia pod iným menom, iným názvom eh, bolo jasné, že správa DSM si nezískala väčšinu, pretože sa aplikovali pravidlá tradičného sektora na spolupracujúce hospodárstvo. Myslím si, že musíme všetky pravidlá adoptovať na digitálny vek. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov v kolaboratívnom hospodárstve, všetky tieto platformy vítajú samotné organizácie spotrebiteľov a takisto zvyšujú dobrobyt spotrebiteľov pretože im na tom záleží. Keď spotrebitelia nie sú spokojní s niečím, tak e, sa to prejaví týmto spôsobom. Kolaboratívne hospodárstvo v súčasnosti neexistuje. Vytvára to však priestor pre európske firmy. Sú tu mnohé námety a myšlienky v Európe, máme veľa nadania v Európe, ale nemáme tu veľa tzv. scale-upov toto všetko vychádza z lokálnej situácie a keďže čelia toľkým prekážok, treba situáciu uľahčiť a prekážky odstrániť. Takisto autentikácia, autentifikácia na internete e, je jednou z prekážkov, jednou z prekážok a fragmentácia trhu jednoducho znamená, že len veľké firmy sú schopné dodržiavať pravidla a pohybovať sa cez hranice na takomto veľkom trhu startupy e, majú veľmi malú šancu. Čo sa týka e, lehoty, tri roky, nevieme, či je realistické, ale určite by sme mali zrýchliť svoj postup. Kľúčov, kľúčom k efektívnemu jednotnému trhu, a teraz nehovorím o kolaboratívnom hospodárstve, ale o jednotnom trhu, je harmonizácia. Chápem, že harmonizácia je slovom, ktoré e, Mm, si nezískalo veľa fanúšikov. Možno komisia by mala prísť s novým termínom, ale minimálna harmonizácia pomohla Európskej únii napredovať. Treba sa sústrediť na zvýšenie kompatibility legislatívy medzi členskými štátmi a koherenciu rozličných legislatív Európskej únie. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré odrážajú tieto námety. Čo sa týka globálneho pohľadu, európsky, jednotný vnútroeurópsky trh sa začal lokálne, potom sa zmenil na e, celoeurópsky a potom už teraz niektoré firmy myslia globálne a možno sa zmení na globálny trh, pretože možno niektoré firmy majú produkt, ktorý by sa predal na globálnom trhu, ale nie na lokálnom. Takže toto je veľký rozdiel vo vnímaní týchto koncepcií. Všetky tieto e, vrstvy a minimálna harmonizácia zabraňuje rozvoju a tomu, aby sa rozšírili, globalizovali malé firmy a startupy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Julia Raider. Ďakujem, pani predsedníčka. V prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni, že takúto správu vypracovala rýchlo je výborné, že parlament tak rýchlo sformuloval svoje stanovisko. Chcem sa už vopred ospravedlniť, že nebudem schopná prísť na stretnutie tieňovým spravodajcov zajtra, preto chcem teraz dať na známosť niektoré e, línie myslenia, ktoré už teraz vyprodukovali nejaké kompromisné texty pozmeňujúcich návrhov. K odseku 8 téma prístupu k financiám. Táto téma má zásadnú dôležitosť a súhlasíme so všeobecnou líniou spravodajkyne, ale máme pocit, že náš pozmenujúci návrh 123 sa nezapracoval a treba, aby ho niekto vzal na vedomie a na zreteľ. Ide tu o financovanie možnosťami crowdfundingu. Je dôležité, že keď existujú inovatívne riešenia, keď existujú nové projekty, ktoré sú vo verejnom záujme, tak Európska únia by mala sa snažiť odstrániť prekažky, ktoré stoja v ceste rozvoju týchto. A tieto systémy financovania by sa mali rozširovať aj cezhranične. Podobne je tomu v odseku 16, ktorý hovorí o normách a štandardoch. My sme pripravili pozmeňujúci návrh 193, ktorý sa zaoberá niektorými prácami, ktoré už ukončila komisia, napríklad verejné konzultácie k štandardom pre digitálny jednotný trh vnútroeurópsky. Nie je vždy jednoduché začínať e, rozpravu úplne na zelenej lúke. Je lepšie využiť štúdie a práce, ktoré sa už urobili na tomto poli. Treba zdôrazniť, že sa má prijať vyvážený prístup, aby tu bola možnosť pre malé a stredné podniky implementovať tzv. otvorené štandardy a štandardy a normy by sa mali e, tak skoncipovať, aby boli ľahko aplikovateľné pre malé a stredné podniky. Ďalej. V odseku 18 vidíme, je to mimochodom o patentoch, Náš pozmeňujúci návrh 223 sa v 18. nevzal do úvahy, nezapracoval sa tam. Systém patentov je e, jedným zo spôsobov, ako firmy môžu inovovať a zabezpečiť si svoje novatorské a inovatívne myšlienky. Existujú však aj iné modely, otvorené modely, ktoré teraz získavajú v posledných rokoch e, na dynamike a parlament robí niečo podobné v iných oblastiach. Napríklad zdôrazňuje otvorenú vedu, aby boli inovatívne, novatorské výsledky. A preto treba vyvážený prístup aj tu a neprezentovať systém patentov ako jediné riešenie inovácie. Podobne tomu je v oceku 24. Máme svoje pochybnosti o dôležitosti indikácií krajiny pôvodu, označení krajín pôvodu. Tam by bolo treba prijať vyváženejšie riešenie. Najdôležitejšie je však, alebo sú však naše obavy z geoblockingu z odseku 29. Ja by som nadviazala na to, čo povedala pani Kalas. Musíme mať konzistentnosť práca na stratégii na digitálnom jednotnom trhu a práca na jednotnom vnútroeurópskom trhu musí byť konzistentná. E, geoblocking bolo prijaté širokou väčšinou a v rozprávach, ktoré sme už mali, v téme geoblockingu v tomto výbore, treba, bolo treba zdôrazniť, že sa treba pohnúť k definovaniu toho, čo je opodstatnené pri geoblokovaní a čo nie je opodstatnené. Treba to zadefinovať. Je mi ľúto, keď vidím, že pozmeňujúci návrh 365, ktorý sa to pokusil vyriešiť, sa nezapracoval. Myslím si, že najprv musíme mať legislatívny návrh, ktorého text však v skutočnosti oslabuje a rozrieďuje to, čo pôvodne spravodajkyňa navrhla a dôraz na legislatívnu reformu je tiež konzistentná so správou o digitálnom jednotnom trhu. Myslím si, že potrebujeme lepšie usmerni- klauzuly o monitorovaní a musíme formulovať záležitosti čo najjasnejšie. Netreba unilaterálne rozhodnutia firiem, ale skôr zastrešujúci spôsob riešenia veci. Geoblokovanie sa berie do úvahy, ale musí byť zosúladené so stratégiou o vnútroeurópskom jednotnom trhu. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými spravodajcami aj s inými politickými skupinami v tejto tematike. Skupina socialistov prispela dôležitými e, príspevkami, ktoré zdôrazňujú sociálnu a environmentálnu dimenziu stratégii o digitálnom jednotnom trhu. O tejto stratégii by nebolo možné hovoriť bez prihliadnutia na širší spoločenský dopad. Toto všetko je v súlade s tým, čo odprezentoval pán Monty výboru v tejto tematike, takže toľko z mojej strany. Teším sa na ďalšiu prácu na tejto správe. Ďalším, Marko Zulo, ďalším rečníkom je. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ďakujem spravodaj... Ripeto spesso, ovvero eh, tutti i benefici... Spravodajcovi, ja chcem eh, koncepciu, o ktorej často hovorím, ešte raz pertraktovať. Interný trh je niečo, čo musí cítiť užívateľ, finálny používateľ produktov a služieb na vlastnej koži. Inak jednoducho zbytočne míňame energiu na veci, ktoré nemajú svoj vlastný hmatateľný výsledok. Čo sa týka dizajnovania vnútra európskeho jednotného trhu, Vytvára to tu rozpory, pretože spravodajkyňa sa pokúša vytvoriť istú platformu, ktorá je čo najuniformnejšia. Keď hovoríme o konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, treba zabezpečiť, že hospodárska súťaž má rovnaké pravidlá pre všetkých, čo sa týka daňového zaťaženia, možnosti brať si úvery, či tradičné pôžičky alebo nové formy úverov a pôžičiek, ktoré tiež existujú. A chcem sa odvolať na obeh tovarová služieb, ktorý je reálny, veď on existuje. Prúdia tovary i služby, takže nemôže nás nikto obviniť z protekcionizmu. A táto vec, ktorú nazývame geoblockingom, Tam nechcem ani tak poukazovať na otázku označenia krajiny pôvodu. Myslím si, že to musí byť jasný, jednoznačný rámec, ktorý sa musí dať aplikovať aj na sektor priemyslu a remesiel, pretože to, čo umožňuje spotrebiteľovi mať informácie o tom, akú voľbu má pri kúpe, to je to dôležité. A argument za to, aby vzniklo skutočné európske hospodárstvo, je práve táto vec. Skončím tým, že sa sústredím na kolaboratívne hospodárstvo. Vyvíja sa to veľmi rýchlo. Je to naozaj až taký dynamický, neočakávaný rýchly rozvoj v porovnaní s tým, čo sme predtým už právne upravili. Myslím si, že by sme mohli istým spôsobom tieto javy podchytiť, pretože sa stávajú čoraz e, častejšími, častejšie sa objavujú. Novatorskí e, robotníci alebo pracovníci, ktoré, ktorí si zabezpečili formu práce a vykonávajú ju, mali by tiež mať nárok na právnu úpravu, malo by to byť e, náležite zdanené tieto nové činnosti. A verím, že musíme pracovať smerom, ktorý vytvorí takýto rámec, ktorý umožní novým sektorom rozvíjať sa, nedusiť ich. Francúzsky minister financí sa nedávno vyjadril, že je oveľa ľahšie nájsť zákazníka, než... Yes než e, manažera alebo šéfa. Takže nové formy podnikania treba rozhodne podporiť. Toľko z mojej strany. E Za ENF chce niekto hovoriť? V tom prípade tu mám zoznam rečníkov nasledujúcich. Tyler, um, Madame Borsan, Indigo Galpers, uh, Nicola Dante, Sergio Cofferetti, Adam Sandfield, Andrea Schwab and myself. Chce sa niekto iný ešte prihlásiť do diskusie? Takže Maria, v takom poradí, v akom sa ľudia prihlásili. Každý musí byť stručný, prosím. Ďakujem za slovo, Vicky. Hovorí Maria Grapiny. Rada by som ozrejmila niekoľko vecí. Niekto je jasné už od začiatku. To, čo hovoril pán Dalton, bolo pre mňa veľmi prekvapujúce. Označenie krajiny pôvodu predsa neznamená, že je možné obchodovať s týmito výrobkami len v danom regióne. E, moja domovská krajina exportuje produkty do Anglicka. Chcela by som podporiť to, čo povedala aj pani Koli. Komi, e, spravodajkyňa, odprezentovala všetko v zmysle férovejšieho interného jednotného trhu prihliadala aj na malé a stredné podniky a mikropodniky. Pozmejúce návrhy moje a mojich kolegov sú v tej, v tej istej línii. Nielen, že chceme lepšiu právnu úpravu, ale chceme aj lepšie uplatnenie tejto právnej úpravy v praxi. Preto som si dovolila predložiť pozmejúce návrhy a aj navrhnúť komisii, aby sa sústreďovala na takéto férovejšie prístupy, aby monitorovala trh a aby sa venovala implementácii legislatívy v praxi, v teréne, tak, aby sa právne normy používali na to, na čo vznikli, na čo boli určené. Ak nie, tak to vytvára problémy pre malé a stredné podniky. A ak budeme podporovať systém, informačný systém. To je pre trh zásadne dôležité. Informácie. Školenie pre pracovníkov vo verejných, eh, verejnom sektore, ktorí eh, riešia tieto veci, je mimoriadne dôležité. Eh, v súčasnosti malé a stredné podniky nemajú rovnakú manevrovaciu schopnosť a kapacitu ako veľké podniky. Veľké podniky si dovolia ísť aj do verejných tendrov a nemali by sme ignorovať hmatateľnejší je podpory, napríklad náklady na informovanosť mikrofiriem a malých a stredných podnikov e, treba zvážiť hmatateľnejšie prostriedky na internom trhu súvislosti s internacionalizáciou alebo globalizáciou malých a stredných podnikov. O tejto téme sa tu až toľko nehovorilo. Mali by sme umožniť, aby sa aj malý alebo stredný podnik stal globálnym, obchodoval na globálnom trhu. Je tu veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú skutočne dobré. V skutku musím povedať, že sú v rovnakom duchu, v rovnakej línii, aby sa všetko dialo etickejšie a férovejšie aj pre malé stredné podniky. A pán Dalton. Ja vám poviem viac o zemepisnom označení pôvodu, ale na káve, dobre? Toľko z mojej strany. Katrin Steiner. Katrin Steiner. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi, aj tieňovým. Je to naozaj veľmi dôležitá správa ukazuje to potenciál jednotného trhu. Úžasné je, že to treba vyvážiť so sociálnymi právami. <clears throat> Musí tu byť rovnováha. Treba teda uvítať to, že e, spravodajca uznáva túto myšlienku. Niekoľko kľúčových bodov služby, otázka normalizácie. Je to veľmi dôležité. Trochu sa toto tu stráca. Ja viem, že spravodajca k tomu e, prikladá e, dôraz. Potom práva duševného vlastníctva. <clears throat> Je to dôležité pre tento výbor. Takže veľa šťastia pri hľadaní kompromisov. Teším sa na hlasovanie, pretože je to veľmi dôležité, teda to využitie potenciálu nášho jednotného trhu. Ďakujem. Ďalší rečník. Je tu toho veľa, ale chcem E, sa zamerať na moje pozmenujúce, doplňujúce návrhy. E, nedávno e, organizácia pre spotrebiteľov v Chorvátsku spravila prieskum o tom, ako je dôležité uvádzať krajinu výroby na výrobku. Väčšina opýtaných povedala, že je to veľmi dôležité, iba menej ako percento povedalo, že je to pre nich nie je dôležité. E, e, je to nielen dôležité pre spotrebiteľov, ale aj pre malé podniky, pretože to zvyšuje ich viditeľnosť. <clears throat> Aj na tomto výbore si uvedomujeme, ako dôležité je e, dodržiavať európske normy pre zvýšenie bezpečnosti a pritom sa mm, ešte stále necháme e, manipulovať. Potom e, význam e, zemepísneho označovania pôvodu pri nepolnohospodárských výrobkoch. Mali by sme naozaj chrániť to, čo je naše pred falšovaním. <clears throat> Viackrát sme v tomto parlamente počuli, ako dôležité je chrániť značku. Teraz sa e, robí štúdia v Chorvátsku o rozdieloch v kvalite výrobkov v EÚ. Tomu sa venuje aj Olga. Ja viem, že <clears throat> sa to možno nelahko e, chápe, pre niektorých, ale niektoré výrobky e, v niektorých členských krajinách sú menej kvalitné ako tie isté výrobky v iných členských krajinách. Tomu sa venujem v mojich pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch a preto dúfam, že ich aj podporíte. Ďakujem. E, pani Galpels. Ďakujem pekne chcem sa pripojiť e, k tým, ktorí sa poďakovali spravodajkyni a myslím, že sa skutočne dá povedať, že túto otázku vníma spravodajkyňa globálne. Ešte k všeobecným pripomienkam. E, ja sa ich e, na teraz zdržím, zamerám sa skôr na jeden bod, na jeden pozmenujúci, doplňujúci návrh. Ide o bod 17, ktorý Mm, pozmenujúce, doplňujúce návrhy, ktoré sa tohto bodu 17 týkajú. 220 je ten návrh, o ktorom chcem hovoriť. Ide o doplňujúce osvedčenia pri očkovacích látkach. Myslíme si, že je dôležité to mať používať tieto doplňujúce osvedčenia. A e, právne predpisy v tejto oblasti sú mimoriadne dôležité. <clears throat> Bolo by to obzvlášť dôležité pri e, farmaceutickom priemysle, tak e, biologic, farmaceutických výrobkoch ako tradičných v Maďarsku. Farmaci, farmaceutický priemysel je dôležitý. Je tu veľa technických vedomostí, máme veľa um, obzvlášť kompetentných expertov. Určite je to niečo, čo robí Maďarsko priťažlivým. Na to, aby sa takéto niečo v Európe naďalej vyrábalo, je podľa mňa dôležité, aby <clears throat> sme túto otázku neobchádzali a aby sme v rámci EÚ e, ďalej mm, stimulovali e, toto odvetvie. Na to je však dôležité takúto možnosť e, umožniť. Týka sa to aj patentov. Ďalší rečník, stručne, pani predsedajúca, hovorí pán Danty. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Komi, ale aj tieňovej spravodajkyni pani Mici, pretože obe odviedli obrovskú prácu pri koordinácii pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ktorých bolo nemálo. A podľa mňa je to mm, dôležitý príspevok k práci spravodajkyne. Štyri otázky, ktorým sa chcem venovať. Sociálna ekonomika v rámci vnútorného trhu. Tu pani Mici predložila viacero pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Myslím, že sa treba eh, tomu naozaj venovať v správe. Zatiaľ to tak nie je a mohli by sme eh, si myslím eh, výrazne prispieť pri týchto otázkach. Potom slobodné povolania. <clears throat> Sú tu konkrétne záväzky, e, ktoré musia prísť zo strany komisie. Treba to zdôrazniť, pretože je to dôležitá súčasť <clears throat> ekonomiky v Európe a nášho know-how. A ešte ďalšie dva body, ktorým sa venovala nielen naša politická skupina, ale aj iné. E, geografické E, označenie pôvodu pri iných ako polnohospodárských výrobkoch. 600 hlasov bolo za, 50 proti, 50 sa zdržali hlasovania, teda e, väčšina, drvia väčšina bola za zachovanie tohto označenia, preto sa komisia musí tomu venovať pri s legislatívnym návrhom <clears throat> a v správe o jednotnom trhu treba tento aspekt e, jednoznačne zdôrazniť. A ešte jedna téma, pri ktorej e, je pozmeňujúci doplňujúci návrh Marlen, e, to e, označenie krajiny, v ktorej sa ten, ktorý výrobok vyrobil. Tu taktiež komisia musí odviesť svoju prácu. Mm, záujmy, ciele sa rozchádzajú, ale <clears throat> my sme predsa len trošku prekvapení, že Eh, napriek tomu, že niečo je jednoznačne pozitívne pre európsku ekonomiku, tak sa ešte stále čaká na legislatívny návrh. Ja teda správu podporím, ak tieto štyri body v nej budú figurovať. Ďakujeme. Sergio Koferati. Ďakujem pekne, pani predsedajúca chcem zablahoželať Lare, pretože e, nebude jednoduché skoordinovať všetko to, čo tu odznieva. Určite si to vyžiada e, veľa práce z jej e, strany. Chcem hovoriť o dvoch hlavných otázkach bez podrobnosti. Právo osôb, tu je veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov ktoré sa tejto otázky týkajú. Je to e, dôležité, pretože <clears throat> systém musí stáť na dvoch e, hlavných pilieroch, teda kvalita toho, čo sa ponúka, napríklad dobre poskytovať nejakú službu, ale na druhej strane sú tu základné práva osôb, mm, z toho vyplýva sociálna súdržnosť. Vždy to bol najdôležitejší prvok eh, pre eh, konkurencie schopnosť či už malého alebo veľkého systému. A mm, pre budúcnosť Európy je to podľa mňa dôležité aj pre ďalší vývoj jednotného trhu. Mm, ďalšia pripomienka, <clears throat> tá sa týka mm, niečoho trošku špecifickejšieho pripomenula to už e, pani Galpelt, výroba liekov. Nikto nespochybňuje patent a jeho hodnotu, ale je pravidlo, ktoré treba e, rešpektovať a síce zaručiť ochranu, ktorú poskytuje patent a potom ďalšou vecou je samotná výroba lieku. Parlament o tom už dvakrát hlasoval a myslím, že je veľmi dôležité umožniť <clears throat> výrobu generík a to z dvoch dôvodov. Ochrana duševného vlastníctva, ktorú poskytuje patent, je e, dôležitou otázkou a možno, že by to <clears throat> zabránilo delokalizáciám. E, predaj sa už upravuje odlišne, ako viete, a možno, že by sa e, zabránilo tomu presunu výroby ďaleko od Európy. Je už niekoľko príkladov a parlament by mohol tejto delokalizácii zabraniť a dopracovať sa k niečomu významnému. Takže ide o to zároveň chrániť patent, ako aj možnosť výroby tu v Európe. Ďalší rečník, pán Seinfeld, hovorí, táto správa je veľmi dobrá, <clears throat> o tom nie je pochyb, mne sa páči jej globálna povaha. Sú aj veľmi špecifické pozmenujúce, doplňujúce návrhy, ale tie eh, nie sú až tak kritické k celej správe. Ja sám som predložil 23 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov a chcem poukázať iba na niekoľko bodov. V dnešnej rozprave vidíme, že e, zemepisné označenie pôvodu hrá úlohu, aj keď nehovorím, že je to ťažisko správy. Je však jasné e, z vystúpenia viacerých, že je to dôležité. A buďme úprimní. Ja mám isté pochopnosti, ktoré odzrkadľujú aj moje pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Nemyslím si, že je to až tak dôležité. Hovoríme o iných ako polnohospodárskych <clears throat> výrobkoch. Nejde o potraviny. Pôvodov je veľa, ale čo sa týka priemyselného tovaru, tak tie pochybnosti sú obzvlášť dôležité. podstate chceme zaručiť kvalitu. Ale kto túto kvalitu zaručiť môže? Určite nie nejaká krajina pôvodu alebo nejaká konkrétna e, značka alebo podnik. Nie, tú kvalitu musí zaručiť e, podnik, ktorý daný podnik distribuuje. V súčasnom globalizovanom svete <clears throat> väčšina podnikov, či už nemeckých, francúzskych. Vyrábajú v krajinách mimo EÚ. A sú to krajiny, kde ani nie je sídlo danej firmy. Ak si kúpite Mercedes alebo Volvo, tak neviem, či si to kupujete kvôli e, kvalite, alebo e, ak viete, že je to vyrábané v Brazílii alebo v Indíne, tak e, sa od toho výrobku odkloníte, napriek tomu, že si myslíte, že vynikajúcej kvality a potom výrobca kabeliek Louis Vuitton, oni <clears throat> vyrábajú v Tajsku, ale kvôli tomu si to ženy nekupujú, je to mm, známa značka, obľúbená e, s zárukami a práve preto e, si ju e, ľudia kupujú. Tak to je. Takže kvalitu nezaručuje krajina, kde sa výrobok vyrába a na to treba pamätať. <clears throat> treba samozrejme hovoriť aj o nákladoch. Niekto tu už hovoril o Eh, napodobeninách. Vrátim sa k príkladu kabeliek. Vyrábajú sa v Tajsku, ale oficiálne. Ale e, nikto vám eh, nepovie, že je to napodobenina, takže e, E, označovanie a etika, to nie je to isté. Treba to vidieť v kontexte tých pravých e, výrobkov. Dôležitá je aj, aj regulácia. Nechajte ma dokončiť, prosím, pani e, predsedajúca, pokúsim sa to zostručniť. Regulované odvetvia sú pre mňa dôležité a taktiež definícia inovatívnych podnikov. Myslím si, že čím menej právnych predpisov, tým viac príležitostí pre inovácie v Európe a presne o to nám ide. Hrozbu predstavujú definície. Musia byť flexibilné, ale ani nie príliš otvorené, pretože potom to nebude jasné. Takže e, zlatá stredná cesta, aby tie kritéria mohli e, podniky aj splňať. Viete, že svet sa e, vyvíja veľmi rýchlo. Potom e, e, oneskorené platby, to je veľmi <laughs> závažná otázka, hlavne pre malé a stredné podniky. Tu som prišiel s veľmi, s veľmi špecifickými pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. Dúfam, že ich podporíte. Navrhujem, aby sme hovorili aj o účtovných normách a, a, a daňovej politike, o spôsobe, akým sa dane vypočítavajú. <clears throat> Potom e, zdieľaná ekonomika participatívna ekonomika. Myslím, že by sme mali zadefinovať, čo to je. A možno, že by potom mali platiť tie isté normy a pravidla, ako na e, zvyšok ekonomiky. Ale ak to spravíte, tak to zahubí participatívnu ekonomiku, takže treba rozhodnúť, či to chcete alebo nie. No a na záver uvidíme, e, ako to nakoniec dopadne s doplňujúcimi, pozmenujúcimi návrhmi, ale dúfam, že sa to napríklad nebude týkať výroby nábytku. Ďakujem, pán Šváb. Stručne spravodajkyni sa chcem poďakovať za veľmi dobrú prácu, za E, e, dobre pozmenujúce, doplňujúce návrhy a kompromisy. Ja dúfam, že veľká väčšina bude nakoniec za túto správu a je veľmi dôležité, aby sme bez ohľadu na politickú príslušnosť videli jednotný trh ako našu spoločnú úlohu. Nemali by sme to e, e, vnímať tak, že niektoré krajiny alebo politické smerovania z toho ťažia viac ako e, iné, čiže dobrú rovnováhu musíme dosiahnuť. Dôležité každopádne je uplatňovanie súčasnej legislatívy viac ako doteraz. Tu myslím, že je komisia už na dobrej ceste. A potom tie pozmenujúce, doplňujúce návrhy musia byť také, aby sa mohli s nimi stotožniť všetky politické e, prúdy. Ja e, prichádzam z regiónu, ktorý je na hranici s Francúzskom a Švajčiarskom a jednotný trh naozaj priniesol veľký blahobyt, umožnil cezhraničné e, pôsobenie, čo je skôr výnimka a vyžaduje si to čas. <clears throat> Napríklad vysielanie pracovníkov v súčasnosti už e, nevyhovuje a e, nie je to e, dostatočne jednoduché. Samozrejme, treba bojovať aj proti excesom. Každopádne treba zachovať túto možnosť vysielania pracovníkov hlavne v cezhraničných, pardon, v pohraničných oblastiach bez prílišnej byrokracie. Ja sa tu obraciam hlavne na sociálnych demokratov, aby sa tým e, naozaj zaoberali. My nie sme za excesy, ale po dvoch rokoch e, v pohraničných oblastiach nemôžeme automaticky prebrať legislatívu e, susednej e, krajiny. <clears throat> to naozaj nie je e, rozumné ani možné. Takže ja žiadam kontrolu, ja ešte nemám e, E, návrh pozmenujúceho, doplňujúceho návrhu, ale môžem tak spraviť, ak sa dohodneme so spravodajkyňou. Ja som predložil niektoré pozmenujúce návrhy. Dovolím sa viedriť sa k niektorým z nich. E, išlo o posilnenie jednotného e, kontaktného bodu. Nepochybne to je potrebné. Takisto hraničné informácie. Taktiež vychádzame z záverov rady z februára keď sa e, hovorí o určitých e, zámeroch v oblasti zníženia záťaže podľa jednotlivých sektorov. Aj včera počas schôdze som e, spomínal pánovi komisárovi, že nedokážeme Mm, zabezpečiť e, oznámenia o byrokracii, pokiaľ to bude také komplikované. To, že, to znamená, že aj zjednodušenia výkazníctva by bolo veľmi užitočné. Chceme mm, odstraňovať e, byrokraciu z dole nahor. E, predložil som pozmeňujúce návrhy ohľadom štandardizácie, aby to bolo identifikovateľné, transparentné a niektoré pozmeňujúce e, návrhy ohľadom e, pásu služieb. To musí fungovať pre príslušné odvetvia a podniky. Je to veľmi praktické a súhlasím tu so stanoviskom liberálov. Musíme zjednodušiť uznovania v iných štátoch. Veľmi ráda by som videla pozitívny prístup k tejto správe, e, aby sme vyzdvihli výsledky jednotného trhu. zjednodušenia cez hraničného e, obchodu e, podotknúť e, pozitívne výsledky z minulých rokov, všetky prínosy toho, čo sa podarilo dosiahnuť. Nemyslím si, že potrebujeme mať jednotnú sázbu DPH, Lara. E, to by nám trvalo e, roky, rokúce, e, aby sme to dohodli. Potrebujeme jednomyslnú podporu všetkých členských štátov. Podľa mňa je jednoduchšie vypočítať DPH. V Spojených štátoch majú rôznu sadzbu obchodnej dane, dane z obchodu počítačový systém to umožňuje. Takže nebojujeme o jednotnú sazbu DPH, ale skúsme zjednodušiť e, podávanie e, cezhraničných e, správ podľa mňa netreba povinne presadzovať e, označenie krajiny pôvodu, ale stále si myslím, že ak uvidíte takéto označenie na výrobku, to by malo naozaj znamenať, že to sa vyrobila v tej ktorej krajine. Ak to e, e, sa bude falšovať, to by malo sa vnímať ako trestný čin. Hadám sa nám podarí dosiahnuť nejaký kompromis aj v tejto oblasti. Takže apelujem na vás, aby ste sa pozitívne postavili voči tejto správe, najmä pokiaľ ide o všetky prínosy e, nového hospodárstva a zdieľané hospodárstvo. Vôbec som sa nezmenil e, e, o kabelkách. Ale myslím si, že to sa pojala v oblasti označovania ešte komisie Alara. Trošku meškame, ale je to veľmi dôležitá správa. Pán Kilčanský, chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani spravodajkyni za usilovnú prácu. Snažili sme sa e, spolupracovať s Lárou, pomôcť jej pri formulovaní pozmeňujúcich návrhov. Dve poznámky ohľadom ko spravodlivého e, trhu. Myslím si, že stratégie je e, o niečo širšia. Nejde tu o konkrétne práva zamestnanec, z, z, pracovujúcich, Ide o spravodlivosť pre e, spotrebiteľov a používateľov geoblocking. Môžeme vnímať ako nespravodlivé e, zaukázanie so spotrebiteľom. Takisto aj pre malé a stredné podniky e, je tu otázka zvyšných nákladov. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu nového podniku, ťažko sa hľadá, takisto ako aj v prípade inovácií. Máme príručky inovácie, ale to je veľmi široká e, predstava e, takisto v oblasti legislatívy e, upravujúcej štátnu pomoc pre nové podniky. Myslím si, že tá legislatíva funguje, je pomerne komplexná. Ďakujem. To by bolo asi všetko. Lara, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. na schôdzi s tenevými spravodajcami. Myslím si, že sa mi podarí rozptýliť e, e, viaceré pochybnosti. E, Najprv e, k otázke noriem. Bola som spravodajkynia v prípade e, naredenia o e, štandardoch, o normách. A musím povedať, že už máme pomerne e, kompletný e, e, proces. E, škoda, že kolega už tu nie je prítomný, ale mali sme konkrétne e, e konzultácie e, s, s spotrebiteľmi, znižili sme náklady pre malé a stredné podniky a domnievam sa, že tento výsledok bol naozaj, e, naozaj užitečný pre malé a stredné podniky. Už sme zahrnuli do našej práce aj spotrebiteľov. Takže ak sa chceme sústrediť na lepšiu reguláciu, nemali by sme e, z grunta prepracovať všetko, čo, som, čo sme už robili, bod číslo 17. Zopakujem, že som sa stretol s predstaviteľmi eh, farmaceutického priemyslu a s predstaviteľmi eh, eh, Združenia vyrábajúcich generíka a dohodli sme sa na potrebe štúdie vplyvov Súhlasím eh, s vami všetkými, ktorí ste sa vydelili v tom zmysle, že treba prekonať legislatívne medzery, ale treba to urobiť správne. Eh, po tom, ako dostaneme potrebné informácie označenia vyrobené eh, v tej ktorej krajine. Mm, Odvolávam sa na kolegu Zuna. O tom sa hovorilo na rade aj E, to, čo sme dohodli v parlamente, e, e, s tým sa nezodložili členské štáty na rade. Nejde o nič iné ako ochranu spotrebiteľov, o informovanie spotrebiteľov. Ak podnik si počína náležitým spôsobom, ak má svoju značku, svoje meno, jediné e, e, e, označenie, kde sa to vyrobilo. Napríklad, ak Mercedes sa vyrába v Číne alebo v Koreji, ja by som ho stále kúpila. Každý má slobodu voľby, môže si kúpiť to, čo mu vyhovuje, ale v tomto výbore našou úlohou je chrániť spotrebiteľa v reálnom čase k jednotlivým e, povolaniam a e, odvetviam e, v kompromisných návrhov sa tomu venujeme. Niektoré hľadiska už sú vyriešené uznávaniem odbornej kvalifikácie. Nechcem tu pripustiť nejakú duplicitu. Uznávame, že ochrana pracujúcich musí byť našim hlavným princípom E, už som 300 krát videla takéto pozmeňujúce návrhy. Podľa mňa stačí e, raz e, sa o tom zmeniť. Samotný princíp samo sebe stačí. Ale v každom prípade budeme o tom diskutovať podrobnejšie patenty. Áno, to treba posilniť, európsky patent. E, musí fungovať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch, pretože e, v niektorých prípadoch a patent sa akceptuje až po uplynutí jedného, dvoch rokov. Ak stratíte takéto e, dva roky, to má vplyv na voľný trh ale musíme sa uvedomiť, že patenty nie vždy sa e, uplatňujú náležitým spôsobom. V každom prípade ďakujem vám všetkým, teším sa na e, pokračovanie našej spolupráce a dúfam, že sa nám prekoná, e, prepačte, pre, podarí prekonať rozdiely, ktoré nepovažujem za neprekonateľné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže prvý návrh kompromisných pozmeňujúcich návrhov sa objavil iba včera večer. Áno, včera Takže išlo zatiaľ iba pozmeňujúce návrhy, nie kompromisné návrhy. E, podľa súčasného harmonogramu mali by sme 20. E, apríla e, diskutovať o kompromisných návrhoch a 21. hlasovať o týchto kompromisných návrhoch. Som si istý, že mi oznámite, ak budete potrebovať viac času. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bod programu. Stanovisko ohľadom novej inovatívnej stratégie pre obchod a investície orientovanej na budúcnosť. Dita eh, Šarancová. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Takisto ako aj predsedajcom bude, eh, dúfam, že sa nám podarí eh, pozitívne postaviť voči tomto stanovisku. Ďakujem kolegom za 20, 97 pozmeňujúcich návrhov Musím e, povedať, že väčšina pozmeňujúcich návrhov e, e, sa zdá byť celkom rozumná a už viem si predstaviť pomerne veľký počet kompromisných návrhov. Podľa vašich pozmeňujúcich návrhov komisie pripravila dobrú stratégiu a vo všeobecnosti sme s ňou spokojní, pokiaľ ide o samotné pozmeňujúce návrhy. Dovolte aby som stručne spomenula o tom v troch všeobecných bodoch. Niektoré pozmeňujúce návrhy sú dobré, E, e, zdôvodnené, na nešťastie nemajú nič spoločné so samotnou stratégiou v oblasti obchodu. Takisto e, sa vzdialujú rozsahu stanoviska. Súhlasím so samotnou myšlienkou, ktorú presadzujú. Domnievam sa, že toto stanovisko nie je správne, kde by sme to mali reflektovať. Po druhé, otázka ohľadom terminológie E, predkladali ste pozmeňujúce návrhy ohľadom spravodlivého obchodu Fair Trade. E, chápem e, vašu myšlienku a v zásade nie som proti, naopak. Musíme si však počínať opatrne so samotným výrazom. Prečo tento pojem fair trade sa spája s príslušnými mechanizmami alebo označovaniami na viacerých výrobkoch v supermarketoch, napríklad na káve. Okrem toho je jasné, E, e, že je to význam bod 2 4, 2, spravodlivé etické mechanizmy obchodovania. Domnievam sa, že viaceré pozmeňujúce návrhy sa netýka len samotných mechanizmov spravodlivého obchodovania, ale skôr e, to vnímajú z hľadiska dlhodobej udržateľnosti alebo um, pôsobenia proti niekalým um, e, praktikám. A preto navrhujem nahradiť tento výraz s odpovedným obchodovaním v stratégii sa hovorí o európskej hodnote a to nespôsobuje akýkoľvek zmetok alebo pochybnosti. A posledná poznámka, pani predsednička Niektoré pozmeňujúce návrhy sa týkajú revidovaného e, e, e, návrhu nástroje pre verejné obstarávanie. Myslím si, že by bolo ešte predčasné preberať konkrétne formulácie, či už súhlasíme s nimi alebo nie. Domnievam sa, že e, treba počkať e, na e, novú správu Európskeho parlamentu a nie robiť to v danom stanovisku. A preto by som chcela navrhnúť buď vylúčiť toto z uznenie, alebo spomenúť, že berieme na vedomie prepracovaný návrh bez toho, aby sme na teraz sa vydrili kladne alebo negatívne Toľko veľmi stručne, čo som chcel povedať a teším sa na ďalšie diskusie, najmä s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem, Eldika. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsednička. Teraz môžeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhov. E, dospeli sme k tomuto bodu. Ak sa vrátime k e, minulosti, k prezentácii samotnej správy, spomenieme si, že v tom čase sme veľmi pozitívne e, debatovali o tom, mali sme veľa spoločných názorov, tak sa mi to v každom prípade zdá a spomínam si, že pani spravodajkynia sa vedela v tom zmysle, že táto záležitosť je e, veľmi zaujímavá pre našich občanov, ľuďom na tom e, záleží a napokon e, o to sa zaujímajú nielen občania, ale aj my E, veľmi nás to zaujíma, pretože e, máme 100 pozmenujúcich návrh e, v správe, ktorá zahrania sotva jednu stranu. Nebudem zneužívať váš čas. Rada by som sa viedel k niektorým bodom, ktoré považujem za dôležité pre našu terajšiu diskusiu. Poprvé, rada by som podporila tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa predložili a týkajú sa obchodu a e, politiky jednotného trhu, ako aj synergie medzi týmito e, dvomi e, smermi politiky. Treba tú synergiu maximálne využiť, najmä ak chceme preferovať vytváranie nových pracovných miest, alebo chceme vytvoriť podmienky, ktoré budú veľmi prospevať obchodu a investovaniu. To by bolo mimoriadne užitočné z hľadiska naštartovania hospodárstva ale aj e, e, ochrany hospodárstva pred vonkajšími otrasmi. Takže podporujem takéto pozmeňujúce návrhy, ako aj návrhy, ktoré súvisia s dobrou správou vecí verejných alebo e, týkajú sa diversifikácie obchodu a investícií. Takisto podporujem aj pozmeňujúce návrhy zamerané na otázku dlhodobo udržateľného vývoja. a teraz priemyselná politika a ďalšie súvislosti. Tu by som bolo e, obozretnejšie než kolegovia. Beriem si na vedomie, že Beriem na vedomie, že komisie v otázke jednotného trhu a priemyselnej politiky e, e, mm, komisie sa tým zapodieva v rámci jedného generálneho rediteľstva. V našom výbere si myslím, že dvoch raz treba robiť na jednotný trh ani nezabudnáme na európsky semester. Chceme mať e, e, osobitný pilier. Chceli sme mať osobitný pilier, ale to sa nepodarilo a tento systém sa nezväčšil plne. Nezabudajme na to ochrana trhu. Aj to je dôležité, musíme to aktualizovať. Musíme urobiť potrebné kroky, aby sme zaistili, že v globalizovanom svete, kde pôsobíme, e, budeme mať v e, e, férovú hospodárskú e, súťaž na trhu, pokiaľ ide o konkrétne nástroje, mechanizmy a protekcionizmus, to e, musíme posudzovať veľmi dôkladne a z dlhodobého hľadiska. Treba si uvedomiť, že v niektorých prípadoch sme nutení použiť e, takéto nástroje, pretože neexistuje alternatíva. Pokiaľ nedokážeme nájsť iné riešenie, treba siahnuť po týmto nástrojom, aby sme predsa len chránili vlastné záujmy. Nemyslím si, že treba e, zavezať nové opatrenia, ktoré nám nezistia naplnenie týchto cieľov. Malé a stredné podniky a príslušná správa, aj to má obrovský význam. To vplyvňuje viaceré e, štáty, ktoré nebudem teraz menovať. E, Rada poznamenávam, že komisia súhlasí s tým, že akékoľvek nové obchodné dohody treba, musia zahrňať kapitolu o malých a stredných podnikoch, to môžeme iba uvítať, takisto aj v prípade e, zahraničných priamých investícií, e, to sa spomína v texte, to vítam a podporujem príslušné pozmenujúce návrhy. Napokon e, je tu záležitosť verejného obstarávania. Správa k tomu pristupuje komplexne, čo tiež vysoko oceňujem a keď hovoríme o medzinárodnom e, e, verejnom obstarovaní, tu e, tu už potrebujeme urobiť viac práce. Dohody TISA. TISA. Tu je veľmi dôležitý obsah, vecná stránka. E, a, a chcel by som apelovať na komisiu, že v otázke zodpovednosti treba zaistiť záujmy jednotlivých členských štátov, e, ktoré sú ovplyvnené takými dohodami. Potrebujeme zaistiť transparentnosť a viesť dialog. E, ten e, musí byť zaručený tým, aby sme náležite branili eh, záujmy občanov. A úplne záverom eh, viedrím sa eh, k otázke digitálneho jednotného trhu. Máme tu viaceré pozmenujúce návrhy a súhlasila by som s pozmenujúcimi návrhmi alebo väčšinou pozmenujúcich návrhov. V tejto kapitole treba zistiť vzájomné uznávanie pravidel, treba zistiť harmonizáciu a tak najlepšie zdoláme e, e, problémy e, jednotného digitálneho trhu v oblasti obchodu. Treba uplatniť všetky opatrenia na zjednodušenie obchodovania na jednotnom digitálnom trhu. Toľko záverom moje poznámky. To, čo sa mi podarilo vyextrahovať z predložených pozmeňujúcich návrhov, a samozrejme, e, teším sa na kompromisné návrhy pani spravodajkyne. A budeme naďalej spolupracovať v tejto veci. Ďakujem. Sergio Gutieri. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, pani spravodajkyni za to, čo povedala Treba bude prepracovať viaceré pozmeňujúce návrhy, aby zapadali do súčasného znenia. E, som sa snažil do značnej miery prepracovať túto správu, pretože podľa mňa táto správa by mala byť ambicioznejšia. Musí vysielať jasný signál Veľmi dobre si uvedomujeme, že ide o mimoriadne dôležitú tému v novej dobe. Ide o novú generáciu obchodovania. E, domnievam sa, že toto správanie zaujala stanovisko e, e, voči mnohým aspektom problematiky, ktoré komisia otvára vo svojej správe e, a za prvýkrát počas 10 ročí e, občania začínajú prejavovať záujem o túto problematiku, i keď majú určité obavy, pretože chýbajú im informácie. Musíme využiť oznámenia komisie, aby sme e, vyzdvihli novú obchodnú investičnú politiku na základe jednotného trhu a myslím si, že toto znamenia prichádza v najvhodnejšom čase. A tomu treba, musí zodpovedať aj naša diskusia. Keď bránime e, novú obchodnú politiku, zároveň e, e, obhajujeme a chránime naše hospodárstvo, e, pracovné vzťahy, geopolitickú pozíciu. Otvoranie obchodu e, predstavuje určitú príležitosť, ale tu musíme stanoviť jasné podmienky, musíme sa snažiť o posilnenie vnútorného trhu, pretože otvorenie e, obchodných dohôd a liberalizácia predstavuje určité príležitosti, E, musíme predísť fragmentácii, aby sme mm, sa vyhli nerovnováhe pri obchodovaní e, medzi krajinami, ktoré majú väčší alebo menší potenciál, alebo sú vo väčšej alebo menšej miere závislé. E, musíme predísť prípadným škodám pre malé a stredné podniky ktoré majú menšiu kapacitu na to, aby zdolali takéto ťažkosti. A zaslúžia si osobitnú ochranu. Podľa mňa v správe musí byť uvedené aj takéto podmienky. Či už ide o, v oblasti verejného obstarávania, liberalizácie služieb, rešpektovania eh, sociálnych eh, štandardov, zaistenie väčšej transparentnosti, aby sme predišli obávam. Treba si uvedomiť, že e, sociálne podmienky treba zistovať inteligentným spôsobom a treba e, rátať aj s nástrojmi, ktoré nespomína e, oznámenia, nástroje pre adaptáciu na globalizačné zmeny vrátane Európskeho fondu. Treba lepšie riadiť aj dodavateľské reťazce, čiže máme pred sebou veľký kus práce. A tým, že predkladáme pozmeňujúce návrhy i sa snažíme o zvýšenie ambicioznosti tejto správy, a sme pripravení spolupracovať s pani spravodajkyňou a s tenevými spravodajcami s tým, aby táto správa bola v skutku skvelá a e, reflektovala e, aj ci ďalšie citlivé aspekty. Máme tu stanovisko výboru e, nielen jednej politickej skupiny, ale domnievam sa, že pani spravodajkyňa musí zásadným spôsobom prepracovať e, túto správu. Uh, and... Ďakujem kolegovia, tieňoví spravodajcovia. Chcem poďakovať za mimoriadne pozitívny príspevok k inovatívnej obchodnej stratégii, hovorí pani Emma McClarkin. Táto stratégia je niečo, na čo sa výbor IMCO má zamerať pri podpore e, slobodného obchodovania a zabezpečiť, že firmy či malé a stredné podniky alebo ďalšie v Európe by mohli využiť nové možnosti, ktoré sa otvárajú na celej planéte pre slobodné obchodovanie. To, čo sa predložilo, väčšinou podporuje tieto ciele v širokom slova zmysle a ja vítam mimoriadne správy, z, ktoré poukazujú na malé a stredné podniky, verejné obstarávanie, ciele, ktoré sú zamerané na zníženie byrokracie a ne, takého ochranárstva, ktoré nie je nevyhnutné. Takže tieto témy sa mi veľmi páčia. Treba ich zapracovať, lebo musíme zabezpečiť, aby sme z zmluvy o slobodnom obchodovaní v budúcnosti udržali na komplexnej úrovni, ktorá by zahrnula všetky tieto témy. Čo sa týka 15 až 20 HDP, ktoré sa zmaterializujú prostredníctvom verejného obstarávania. Myslím si, že by sme mali sa venovať aj tejto téme hlbšie, ale nie je nástroju reciprocity v tejto fáze. Trošku ma znervozňuje, že protekcionizmus sa rozvíja a aktivity tretich krajín nebudú v takom duchu, čo my budeme sa snažiť dosiahnuť. V, k zmluvám TTIP a TISA rokovania bežia. Treba sa sústrediť na obsah, ako povedal môj kolega z EPP, aby sme iba netlačili na rýchlosť. Obsah je mimoriadne dôležitý v týchto zmluvách o Atlantickom partnerstve a musíme sa zamerať na hĺbkové analýzy. Chcem spomenúť konkrétne a tým pádom aj podporiť spravodajkyňu. Treba venovať väčšie zdroje na e, férové, čestné obchodovanie a treba zistiť, či sa tomuto venuje v prierezovo v rozličných generálnych riaditeľstvách e, veľká pozornosť, pretože férové čestné obchodovanie je jedným z našich priorít. Máme na to mandát. Dúfam, že sa stanovisko bude naďalej posúvať týmto smerom. Podporujem veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené a chcem všetkým poďakovať. Ďakujem. Chce tu niekto za zelených sa ešte vyjadriť? Paskal nie? Ďalšie politické skupiny majú tu zástupcov. Chce sa niekto vyjadriť k tejto správe? Nie? V tomto prípade Dita, Dita Charanzová. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za všetky poznámky. Som veľmi rada, že sa zhodneme na tom, že táto stratégia, stratégia je taká zásadná pre budúcnosť hospodárstva Európskej únie a že vidíme obchodovanie ako hnací motor pre tvorbu nových pracovných miest a rozvoj a rast hospodárstva v Európe. Ja som za kompromisné názory. Dúfam, že sa vytvoria a že budú čo najpozitívnejšie a najambicioznejšie. Ďakujem. Ďakujem vám hovorí predsednička. Záverečný bod na programe dnešného dopoludnia je správa o aplikácii osobný, smernice o osobných službách. Lisi Anderson. Mm, ja musím odísť 12.15, ospravedlňujem sa, lebo idem na stretnutie s komisármi, takže uprostred e, preberie predsednícke kreslo niekto iný. Ďakujem za slovo, hovorí e, pred Vítam správu komisie v tejto oblasti. Je to dôležitý sektor pre všetky členské štáty EÚ. Zverejnenie správy o smernici e, má dvoročný sklz. Lehota v legislatíve bola december 2013. Bolo to preto, že e, bolo treba náležite preskúmať dopady všetkých iniciatív a legislatívnych e, počinov. Dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí radšej to rieši takým spôsobom, aby sa zabezpečilo efektívne monitorovanie a re, e, recenzie, revízie. Smernice, ktoré sú, sú v súvise s touto témou, sú kľúčovo dôležité pre Európsku úniu a jej obyvateľstvo, spotrebiteľov, sú dôležité pre tento výbor, ale aj pre výbor TRAN, ktorý v tejto oblasti e, poštových a balíkových služieb e, je garančným vedúcim výborom. Vzniká tu potreba zaručiť dlhodobú e, trvalú udržateľnosť e, tohto dokumentu, tejto právnej úpravy. Z hľadiska výboru IMCO treba zabezpečiť voľbu, možnosť voľby pre spotrebiteľov. Preto sa snažím zdôrazniť aj kampaň, ktorá prebieha v Spojenom kráľovstve Všimla som si, že niektorí členovia tohto výboru sa podpísali v kampani, tejto kamp- kampani, ktorá celá súvisí s digitálnym vnútroeurópskym trhom, jednotným trhom. Treba k tomu však vypracovať mnohé dokumenty, formuláre. Tento návrh tiež hovorí o možných prínosoch mechanizmov, v rámci riešenia sporov. Tento výbor podporoval iniciatívy súvisiace s cezhraničnými transakciami. Je to neustála výzva aj pre poštové služby, balíkové služby a ja by som rada apelovala. Viem, že sú stále problematické záležitosti v členských štátoch EÚ, ktoré bráňa, ale Myslím si, že treba vytvoriť istý kompromis, flexibilný kompromis, tak aby členské štáty, jednotlivé hospodárstva, malé a stredné podniky, všetci boli podporovaní touto právnou úpravou. Treba zvážiť aj ďalšie mechanizmy, e, ktoré môžu pomôcť v vyjasnení a zlepšení oblasti poštových a balíkových služieb. Niekedy Kolektívna aktivita je oblasť, ktorej sa eh, mnohí obáhajú, ale pokiaľ nebude fungovať, pokiaľ nezafunguje eh, riešenie sporov iným spôsobom, treba pristúpiť aj k takýmto opatreniam. Vo výbore IMKO niekedy je problémom, že hovoríme o všetkých týchto veciach, ale podľa mňa toto všetko má súvislosť a všetko patrí do sféry uh, Eh, obchodovania a takisto sa to týka poštových služieb a doručovania balíkov. Vieme, že trvalá udržateľnosť pracovných miest je kľúčovom, kľúčovým prvkom spolu s rozvojom hospodárstva na vnútornom trhu. Politicky eh, tento návrh eh, je pozitívny nevytvára žiadnu štruktúru vlastnosť, osobného vlastnenia prostriedkov v oblasti e, doručovania, ale členské štáty samé si majú vytvoriť také organizácie, také systémy, ktoré by vyšli v ústretí univerzálnym poskytovateľom služieb. Z hľadiska hospodárskej súťaže a nediskriminácie sa zdá byť nevyhnutné spomenúť dôležitosť dôležitú úlohu súdu a prípadu BIPOS z minulého roka. V niektorých prípadoch totiž to pomáha zabezpečiť investície a inovácie pre kľúčových poskytovateľov, ktoré nesmú byť ohrozené. A to je dobrý prístup. Formulácia v návrhu je celkom dobrá, neutrálna a myslím si, že by sme sa mohli opovážiť aj silnejšie naformulovať tieto záležitosti, aby sme podporili investície a inovácie do tohto sektoru. S týmito všetkými obmedzeniami treba spomenúť aj ďalšie iné témy, ktoré riešia kolegovia a ktoré, ktorí rozširujú dosah tejto smernice aj na zemepisne vzdialené, odľahlé oblasti, Súvisí to aj s e, európskou e, sprístupňovaním e, všetkých európskych regiónov pre dodávky poštových služieb a balíkových služieb. Konzultovali sme s rozličnými skupinami v týchto témach a treba povedať, že prvé kola tieňových spravodajcov zasadnutí sa už udejú až zajtra. Veľmi rada si vypočujem vaše názory, teším sa na spoluprácu a dospenie k záverečnému stanovisku tohto výboru. Thank you. So Rosa Thorn isn't here. Ďakujem. Rosa Thorn z EPP. Za rozud niekto je? Takže FS Lezák z ECR. Ďakujem pekne, hovorí pán Cezák. E, pani predsednička, ďakujem. Najprv by som si dovolil poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom. E, tento, e, toto stanovisko, tento návrh stanoviska e, je bezproblémový. Je tu iba niekoľko drobných vecí, ktoré by som chcel spomenúť a ktoré si vyžadujú pozornosť. Základné služby doručovania balíkov ako je to verejná služba a je to základná, jedna zo základných povinností štátu súčasnosti však pozorujeme, že štát obmedzuje poštové služby, pretože je tu technologický rozvoj na jednej strane, je tu vývoj elektronických systémov doručovania a to samé o sebe znížilo dopyt po tradičných poštových službách a tradičnom doručovaní balíkov. Vďaka tomuto javu sa predpokladá rozprava a ja odporúčam rozpravu k poštovým službám. Je to smernica 97 z roku 67, o ktorej sa bude hovoriť a sme si vedomi toho, že mnohé krajiny znižujú frekvenciu doručovania a táto frekvencia očakávajú, že sa naďalej bude znižovať. Treba však, aby súd posúdil, rozhod, rozhodol v prípade výpost, výpost. Tento verdikt e, ro, e, istým spôsobom upraví, upokojí trhy s poštovými službami, ale zase v mnohých členských štátoch to nie je palčivá záležitosť. V Polsku existujú zákony, sú to štátne zákony, a ktoré, tieto sa aplikujú uniformne na všetkých poskytovateľov služieb, poštových služieb. Takže nie je rozdiel medzi sprostredkovateľom a zasielateľom. Zlepšenie prístupu k balíkom, k zasielaniu balíkov a keď je adresát v odľahlej oblasti a takisto by mal mať prístup k takejto službe, ehm, myslím si, že tento cieľ treba korelovať s úrovňou povinností e, v oblasti verejných služieb a s potenciálnou potrebou financovať takéto požiadavky v situácii, keď sa pre operátora stávajú neobhajiteľným finančným bremenom. Operátor, ktorý poskytuje tieto zasielateľské služby. Záverom by som rád povedal, aké dôležité je ADR. Mnohé krajiny majú právne úpravy, ktoré umožňujú tým, čo odosielajú zásielku a tým, ktorý je jej adresátom, aby si svoje spory uplatnili mimo tradičného súdneho systému. Napríklad v Poľsku a v mnohých ďalších krajinách sa teraz deje implementácia smernice o ADR. Táto smernica novelizuje nariadenie 2006 2004 aj 2009. To sú prípady pre spotrebiteľov ADR. Potrebujeme však poštové služby e, prispôsobiť nové realite v členských štátoch EÚ. Chcem teraz hovoriť o odseku 6. Odsek 6 ma znepokojuje, pretože to, ako je skoncipovaný, to presahuje kompetencie výboru IMCO. Možno by ochrana zdravia pri práci by mala po- byť ponechaná na výbor pre zamestnanosť ako téma. Ďalej si myslím, že zmeny v tom, ako spoločnosť komunikuje, vyvolávajú aj zmeny v legislatíve, aj zmeny medzi štátom a občanom. Musíme dôkladne si rozanalizovať túto záležitosť aj z hľadiska cien a i z hľadiska rozpravy o budúcich obavách. Naozaj treba pristupovať obozretne. Toľko z mojej strany. Ďakujem. So I'm told that the ALDE are in Hovoria mi, že Alde tu nie je, Morten Lockhart. Budete vy hovoriť za ňo? Áno, sa páči, máte pravdu, Sean Sonnery. Ďakujem, pani predsednička, hovorím e, za nášho nového kolegu, pána Mortena Lockharda, ktorý nahrádza pani Tonias, hovorí pani Dita Charanzová, lebo ona bola nedávno vymenovaná v Dánsku za ministerskú školstva. Morten tu dnes nemohol byť, ale teší sa veľmi na to, keď sa vráti do tohto výboru a opäť začne vykonávať svoje povinnosti. Smernica o poštových službách e, má v sebe niekoľko otázok, o ktorých treba hovoriť. Niektoré z nich už tu vzniesla spravodajkynia, čo sa týka vnútro európskeho interného trhu, jednotného trhu tam sa hovorí, že poštové zasielky a poštové služby fungujú bezproblémovo, hladko. Je tu určite priestor pre zlepšenie tak, aby všetci, ktorí žijú aj v odľahlých oblastiach Európy, mohli mať možnosť, aby sa im doručili zásielky v rozumnom časovom rámci. Nemienime však znižovať flexibilitu služieb, aby sa adaptovali na nové podmienky. Ďalej by sme radi povedali, že sme zameraní na interný trh a preto by sme boli neradi, aby sa rozsah pôsobnosti tejto smernice rozširoval ďalej, napríklad na témy, ktorými sa zaoberá výbor pre zamestnanosť. Teším sa na ďalšiu tému, na ďalšie diskusie v rámci tejto témy a spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne ešte sa niekto chce ujať slova? Pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Pascal. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Hovorí pán Duchand. Mohol som hovoriť aj neskôr, ale môžem aj teraz. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za návrh tohto stanoviska ktorý je v súlade s našimi očakávaniami. Odpovedáme tu na obavy, ktoré vznikajú v oblasti služieb pošty, služieb doručovania zásielok. Týkajú sa aj pracovných miest a týkajúci sa aj odľahlých oblastí Európy sú to verejné služby, ktoré musia byť zachované aj pre tieto oblasti, pretože e, z toho vzniká potom sociálna kohézia a politiky v e, sociálnej kohézii. Chceli by som zdôrazniť elimináciu monopolov. Univerzálne verejné služby by mali možno zachovať si istú mieru monopolu, hoci osobne to je pre mňa problém, akýkoľvek monopol, ale čo sa týka dopravy, prepravy vo všeobecnosti, tam treba naozaj byť v istej rovnováhe. Otázka financovania a kompenzovania za služby. Vieme, že to bude v deficite tento verejný sektor poskytujúcu prepravu. Ale celkovo môžem podporiť vaše stanovisko. Ešte je tu jedna vec. Samozrejme je tu otázka kvality, intenzívneho zamestnávania, sociálnych záležitostí. Je tu otázka trhu ako takého, ktorý vlastne neexistuje v otázke poštových služieb. Je tu jednoducho ponuka služieb a musíme prispieť k tomu, aby tieto služby boli zachované a aby boli zachované aj vo svojej kvalite, aby sa sem nevkradla ideológia trhu. Vo všeobecnosti chceme zablahoželať spravodajkyni a poďakovať za prácu, ktorú odviedla. Ďakujem. Lambert van Nistelroj, nech sa páči. Ďakujem pekne, iba niekoľko poznámok. V minulosti sme hovorili o liberalizácii, mali sme ciele liberalizácie, ale v realite vidíme, že ide skôr o zmes verejných služieb a otvárajúci sa trh pre tieto služby. Napríklad sme mali rozpravu v parlamente o službách roamingu. Technológia sa zmenila, výrazne sa zmenila a napriek tomu sme videli tisícpercentné zisky za to, že sa prepojia mobilné telefóny medzi sebou. Tam, sa vložil do veci parlament, začali sme rozpravu o tom, čo je rozumné. 10-percentný zisk je rozumný, ale ak mám balík v Holandsku a chcem tento balík poslať e, in, inám do Holandska, prinesiem to na poštu a zaplatím 10 eur. Predstavte si, že žijem v pohraničnej oblasti. Ak prinesiem ten balík na poštu do Nemecka, potom okamžite ma to stojí 30, 30 eur poslanie. A sú isté záväzky medzi veľkými firmami. Niekedy sú tu absurdné zisky, 30-40% zisky iba za doručovanie sú, je veľa týchto príkladov v Európe, takže zozbírajme si tieto informácie. Európska komisia by možno nám mohla dať tieto informácie. Je to naozaj dôležitá vec, pretože sa tu dá urobiť naozaj veľa tejto téme. Preštudoval som si váš dokument a uvedomil som si, že potrebujeme možno viac než sme sa, potrebujeme viac informácií, než nám doteraz Európska komisia poskytla a zozbierala. Videli ste, ako sme dnes hovorili o e, startupoch, o e, vnútornom trhu. A niekedy sú mladé podniky nielen aktívne, ale e, pôsobia aj trošku ako rušo, rušivý faktor. Mm, sú podniky, ktoré dodávajú málo, ale O to dôležitejšie sú napojenia na iné firmy, tzv. cloud connections, čiže veľa e, spôsobov, ako na novo podnikať. Ono, že je to aj niečo, čo by sme sa mali pridržať pri e, vytváraní tých rovnakých podmienok pre všetkých, ale vrátime sa k tomu ešte neskôr. Lucy Anderson. Ďakujem, vážení kolegovia. Boli to zaujímavé podnety. Teším sa na vaše pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Stručne zareagujem k tomu, čo povedal kolega z EKR. Súhlasím s tým, čo ste e, povedali e, o ťažkostiach e, s poskytovaním takýchto služieb. Ja som rozmýšľala nad tým, či by sme mohli niečo kreatívne povedať o potrebe ďalšej podpore, či už zo štrukturálnych fondov, čiže pozrieť sa na logistiku takým spôsobom, ktorý uznáva, že ak je nejaký špecifický problém alebo odlahlá oblasť, tak sa toho treba zhostiť možno trošku odlišne. <clears throat> A potom rozsah pôsobnosti. Rozumiem vám mohli by sme sa pokúsiť o nejak také kompromisné znenie, tak aby boli všetci spokojní, tak aby bolo jasné, že sa rozsah pôsobnosti zachová. Sú e, totižto dôkazy o tom, že ak nejaký prevádzkovateľ zle e, postupuje, tak e, jednoducho E, nie je e, zaručená spravodlivá e, konkurencia, teda neplatia rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže pokúsme sa o nové znenie, ktoré by všetkým vyhovovalo a potom by to malo byť v poriadku. <clears throat> potom mm, to, čo povedali niektorí, že je to niekedy problematickejšie. Musíme byť kreatívni a nepresadzovať nejaký konkrétny postup. Aj tu by sme sa mohli pokúsiť o kompromisné znenie. A taktiež ma teší to, čo sa tu hovorilo o cenách a elektronickom obchode, o, o manevrovacom priestore. Ďakujem Pascal, že si ma podporil. Potom e, prehnané zisky, to bolo zaujímavé, o tom hovoril fan e, Nistelroy, Pozrieť sa na pozitívne a negatívne aspekty pri mladých začínajúcich podnikoch. Teším sa na e, tvoje pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Rozi, ty si tu síce v minulosti nevždy bola, ale ty tuším hovoríš o balíkoch v pracovnej skupine pre digitálne služby. Možno, že by sme o tom mohli hovoriť opäť v máji e, globálne, tak aby sme e, pracovali e, napriek výbormi, pretože by to mohlo zaujímať aj kolegov z výboru pre zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem. A ešte Roza. Ďakujem. Ľutujem, že som tu nebola, ale bolo vypočutie na výbore e, pre petície a e, kladla som otázky. E, máme trošku haklivú tému, ktorá sa týka dvora auditorov. Ja som si prečítala stanovisko, ktoré vypracovala Lucy, chcem sa jej za to poďakovať a taktiež si myslím, že súčasná rozprava je mimoriadne dôležitá budeme v nej pokračovať aj na pracovnej skupine. Dúfam, že sa e, aktívne e, zúčastníš. V maji budeme mať e, veľkú konferenciu spolu s komisiou. Doručovanie balíkov v časoch elektronického obchodu si vyžaduje eh, veľa času a investícií. <clears throat> Naliehavo musíme zhodnotiť ciele tejto eh, smernice, dosiahnuť eh, vnútorný trh s poštovými službami. Neviem, či sme už v cieli, nemám ten pocit, pretože keď sa pozrieme na Európu, tak je 28 eh, roztrieštených eh, trhov, eh, delia ich hranice, čiže vnútorný trh neexistuje. <clears throat> No a v tomto pracovnom dokumente komisie sa samozrejme hovorí o povinnosti poskytovania univerzálnych služieb, ale sú veľké rozdiely medzi členskými krajinami iba jedna vec je spoločná, a síce, že každá členská krajina vidí iba po svoje vlastné hranice. Každý myslí národne. Keď hovoríte o, s poskytovateľmi poštových služieb, tak oni nemajú e, globálnejší pohľad a potom transpozícia Komisia dala členským krajinám veľa času na e, transponovanie tejto smernice. Tuším, ešte potom čakali dva roky po uplynutí e, lehoty na transponovanie, až potom publikovali e, správu. Ak sa pozriete na situáciu v členských krajinách, tak je jasné, že veľmi často sa to netransponovalo dostatočne dobre. <clears throat> Nie je to to, čo sa očakávalo. Sú tu problémy s DPH, so štruktúrálnou e, separáciou regulačných e, aspektov vlastníctva kontroly. Najdôležitejšie však je, že e, pretrvávajú mnohé prekážky pre tzv. alternatívnych e, alternatívne subjekty e, a tých je veľa na trhu. Naražajú neustále na tieto prekážky, čo je na škodu aj spotrebiteľov. Prístup k infraštruktúre a taktiež špecifické požiadavky na ochranu historických, e, historické subjekty. Tu komisia zistila, že 11 členských krajín duplikuje e, požiadavky, ktoré sú už v iných e, legislatívnych aktoch. Nechcem hovoriť pridlho o transpozícii a naviac predložím pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Takže prejdem k poslednému bodu hovoríme aj o digitálnom <clears throat> jednotnom trhu. A preto by sme sa mali skutočne pokúsiť e, mať e, e, dlhodobú víziu, mm, hlavne pri doručovaní balíkov. Treba si uvedomiť, že neúčinnosť na tomto trhu spôsobuje to, že veľké online podniky e, začnú si doručovať e, same svoje balíky. Už Amazon e, oznámil, že chce vybudovať takúto sieť na doručovanie balíkov. Možno to nie je nutne hrozba, ale predsa len by som bola radšej, keby sme porozmýšľali nad zefektívnením e, trhu s poštovými službami. možno, čo to znamená pre mm, nielen e, občanov, ale aj malé podniky. Teším sa na spoluprácu, budeme o týchto otázkach hovoriť, budú tu aj pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Budeme spolupracovať aj s výborom pre dopravu. A som si istá, že sa situácia na trhu zlepší. Ďakujem. Teraz ešte komisia, ak sa nemilím. Nech sa páči. Ja som z generálneho rediteľstva pre rast. Prečo správa meška, mm, ako povedala pani Anderson, išlo o to, že sme chceli preskúmať všetky e, dopady vzhľadom na rýchly vývoj na trhu. A ak by sme to boli e, predložili e, na čas, tak by to bolo e, v závere predchádzajúc, mandátu predchádzajúcej komisie a predchádzajúceho volebného e, obdobia Európskeho parlamentu, takže sme čakali na e, vytvorenie nových inštitúcií. <clears throat> Ja súhlasím s pani Anderson, že je to veľmi dôležitý sektor pre ekonomiku, ako aj spoločnosť. Už sa o tom viackrát hovorilo a síce dôležitosť zachovať udržateľnosť a relevantný e, právny rámec. Musíme mať dlhodobú víziu. Udržateľnosť má viacero rozmerov. Subjekty musia byť ziskové a musia slúžiť trhu, takže aby zohľadňovali e, zmeny v porovnaní s minulosťou a rámec im to musí umožniť. Musí to byť taktiež udržateľný e, zamestnávateľ, ak nebudú e, dlhodobo reflektovať potreby, tak e, sa stanú nerelevantným. A taktiež daňovník by bol rád, keby aj legislatívny rámec bol čo najudržateľnejší Je to však v rukách členských krajín, aj smernica to uznáva v úvodnom ustanovení 16, čiže sa nejako nezasahuje do právomoci členských krajín v oblasti zamestnávania. Samozrejme, že treba rešpektovať všetky vnútroštátne e, pracovné e, normy, pracovnoprávno normy. Alternatívne riešenie sporov Teší nás, že táto smernica bola posilnená. Každý subjekt musí mať takéto mechanizmy na riešenie sporov. To stojí v smernici a sme radi, že to tak aj je. A vďaka tejto smernici sú možno aj mimosúdne riešenia sporov. Bolo to E, predtým e, iba odporúčanie k balíkom. To, čo povedal pán Nistelroj, hovorili ste o e, vysokých cenách v jednotlivých členských krajinách, pýtali ste sa, či sme sa tým zaoberali. Áno, v maji chce komisia prísť s návrhom spolu s návrhom pre geoblokovanie <clears throat> treba mať dostatok informácií. Súvisí to aj s tým, čo je v bode 7 vášho návrhu. Zemepisné pokryť, pokrytie e, potreba zlepšiť to hlavne pri zraniteľných spotrebiteľoch a na to sa chceme zamerať aj v našej iniciatíve. E, cezhraničné balíky musia byť e, Ehm, dostupné nielen pre veľké podniky, ale aj pre malé a stredné podniky a <clears throat> jednotlivých spotrebiteľov. Je to dôležité, pretože smernica o poštových službách má zaručiť možnosť komunikovať všetkým, ale teraz e, hovoríme aj o prístupe k elektronickému obchodu. Tu treba pamätať aj na možno starších, ktorí E, nemôžu chodiť kilometre kvôli nejakému obchodu, preto potrebujeme veľmi kvalitné a dostupné doručovanie balíkov. To je teda všetko veľmi dôležité. Bude sa o tom hovoriť aj v pracovnej skupine v apríli a v máji teda príde e, náš návrh. A ešte späť k smernici. <clears throat> My sme povedali, že to budeme zblízka monitorovať. Aj tak robíme. Nie sme však sami. Sú tu však aj e, národný, e, národné regulačné úrady. Udržateľnosť, to je veľká súčasť pracovného programu komisie, preto len zopakujem, že e, budeme tomu naďalej venovať pozornosť, berieme to vážne, lebo si uvedomujeme význam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Do 22. mája sa dajú predkladať pozmenujúce, doplňujúce návrhy, že Lucy a dúfam, že budeme mať dobré kompromisy a 24. maja sa bude hlasovať. Je to teda odhadovaný čas. Tým sme na konci. Ďakujem spravodajkyni aj ostatným prítomným je skoro pol jednej, takže prosím, aby ste tu boli presne o tretej, pretože budeme mať dôležité vypočutie o strelných zbraniach. Dobrú chuť.